So, first of all, let me welcome you. Chcela by som vás všetkých privítať. My vieme, prečo sme tu. Sme tu dnes kvôli vypočutiu dezignovaného komisára pána Šmita, ktorý je našim steným kolegom a ešte nevieme, či sa tá spolupráca, ktorá môže s ním byť vynikajúca, potvrdí, takže preto aj to dnešné vypočutie. Chcela by som povedať, že v súlade s usmerneniami, pokiaľ ide o schvalovanie komisie, príloha 7 rokovacieho poriadku parlament schváľuje dezignovaných komisárov na základe ich všeobecných kompetencií, ako aj osobnej nezávislosti. Takýmto spôsobom sa hodnotí E, poznatky komisárov kandidátov ohľadne portfólia, ako aj zručnosti. Chcela by som takisto pripomenúť ešte pred tým vypočutím, že pán dezignovaný komisár reagoval na písomný dotazník a mali by ste mať všetci k dispozícii. V stručnosti by som rada vysvetlila štruktúru dnešných diskusí. Dezignovaný komisár je prizvaný e, k úvodnému vyjadreniu, ktoré by nemalo byť dlhšie ako 15 minút. Takisto má viac ako 5, teda 5 minút na záver, na záverečné slova po zasadnutí a po úvodných slovách e, bude možnosť na 25 otázok zo strany vás všetkých. Táto diskusia sa vlastne bude konať v súlade princípu ping-pong, to znamená, sú tu časové sloty 5 minút to znamená minúta na otázku a dve minúty na odpoveď. E, ešte ďalšia minúta zo strany toho istého poslanca na doplňujúcu otázku a minútu na odpoveď. Vzhľadom na veľký počet otázok a prísnych časových obmedzení e, budeme veľmi prísne dodržiavať časový rámec. Výbor EMPL je hlavným výborom, ktorý je zodpovedný za toto vypočutie Výbor EKON je asociovaným výborom a výbor pre kultúru a FEM sú takisto prizvané. My vítame našich ctených kolegov práve z týchto výborov. Prvé kolo otázok prislúcha politickým koordinátorom za politické skupiny a druhé kolo otázok je teda založené na celkovej redistribúcii otázok v rámci politických skupín, kde sú aj predstavitelia za nezaradených. Teraz by som rada upriamila vašu pozornosť na skutočnosť, že tlmočenie bude zabezpečené v 23 jazykoch. Všetci rečníci môžu hovoriť svojim vlastným jazykom a ja apelujem na vás, aby ste hovorili, avšak rečníci, chcela by som pripomenúť, uvedomte si, že to, čo budete hovoriť, bude tlmočené a preto by ste nemali hovoriť príliš rýchlo, aby sa to dalo tlmočiť. A na záver by som vás rada informovala, že tá diskusia bude e, vysielaná na parlamentnej webovej stránke naživo a že je možnosť pozrieť si aj video záznam na tej istej stránke tohto zasadnutia. Teraz už by som iba v stručnosti predstavila nie pána Šmita, až tak veľmi, ale skôr jeho portfólia je veľmi ambiciózne. Všetky tie e, body vytýčené zo strany pani predsedničky komisie pani van der Leyenovej. Chcela by som zdôrazniť európsky pilier sociálnych práv a jeho implementácie a takisto by som zdôraznila aj tú detskú záruku. Týmto spôsobom ide o to, aby sme ochraňovali tých najzraniteľnejších, to znamená naše deti predovšetkým etnické menšiny a sociálne vyčlenené komunity. A ako Slovenka chcela by som vyjadriť silnú, silné presvedčenie, že Európska agentúra pre prácu bude čoskoro funkčná s sídlom v Bratislave, pretože potrebujeme túto agentúru na to, aby sme implementovali práve tie formy koordinácie sociálnych systémov. Dovolte mi teraz už osloviť pána Šmita. Nech sa páči, máte slovo a máte k dispozícii 15 minút. Vážená pani predsednička, dámy poslankyne, páni poslanci, je to pre mňa veľká česť, že tu môžem predstúpiť pred vás pri tomto vypočutí vzhľadom na poslanie, ktoré mi bude zverené, ak to parlament potvrdí tak budem e, sa venovať spoločnej práci s vami. Moja politická aj profesionálna dráha e, potvrdzuje, že som oddaný európskemu projektu. Zúčastnil som sa niektorých veľmi dôležitých etáp európskej konštrukcie a tento spolo- toto spoločné úsilie umožnilo Európe povstať z popola a zabezpečiť e, následným generáciám mier a prosperitu. E, Európa stojí na hodnotách a základných právach, to znamená chrániť e, i musíme ich chrániť a aplikovať v každodennej praxi. A tak, ako hovorí preambula zmluv, musíme presadzovať ekonomický a sociálny pokrok pre ľudí. E, podstata trhu, ktorý je vysok, ktorá je vysoko, kon, ktorý je vysoko konkurenčný. Jas, článok 3 hovorí jasne, aký je v tom rozdiel. E, Európa sa snaží zosúľadiť e, ekonomiku a sociálne záležitosti a samozrejme brať do úvahy aj environmentálne otázky. Spomínam si vyhlásenie Žaka Delora z roku 2016, ktorý povedal, že ak e, európske politiky ohrozia súdržnosť a sociál, oblasť, tak európsky projekt nemá šancu získať podporu občanov Európy. A dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme získať podporu a dôveru občanov. Posilnenie sociálnej e, dimenzie konkretizuje Európu, ktorá chráni a je v službách svojich občanov. A ja sa slávnostne zavezujem teraz tu pred vami, e, že e, budem oddaný tejto úlohe prostredníctvom e, dialógu. Ak budem potvrdený ako komisár, e, budem sa snažiť o dva hlavné e, ciele. V prvom rade podporovať zamestnanosť, aby boli pracovníci dostatočne dobre pripravení na digitálnu a klimatickú tranzíciu, ktorá je pred nami so svojimi zručnosťami. A takisto v centre mojich priorít budú sociálne práva pre všetkých a sociálna inklúzia. Budem sa snažiť o vysoké štandardy na európskom trhu práce, pretože sa musíme e, snažiť e, o konvergenciu smerom nahor, pokiaľ ide o náš životný štandard. Chcem, aby európsky e, trh práce garantoval dobré príležitosti pre všetkých a obzvlášť ľudí s postihnutím migrantov, komunity Rómov, a najzraniteľnejších. Budem sa snažiť eh, bojovať proti eh, chudobe, aby sa prelomil začarovaný kruh eh, chudoby, chudoby aby deti žijúce v chudobe mali všetky potrebné príležitosti. Ekono, v, v našej ekonomike sociálne práva majú centrálnu, centrálny význam E, spolu e, s Valdiskom e, Dombrovskisom, dezignovaným komisárom, sa budeme snažiť posilňovať sociálnu dimenziu na základe Európskeho piliera sociálnych práv. Pravidelne budem v úzkom kontakte s Európskym parlamentom, s členskými štátmi, s zainteresovanými stranami a budeme spoločne diskutovať o tom, ako zabezpečiť inkluzívnu, sociálnejšiu Európu. E, Európsky pilier sociálnych e, práv je e, spoločným projektom troch inštitúcií európskej úrovne. Chcem vypracovať akčný plán, ktorý bude implementovať tento pilier na úrovni EÚ aj v každom členskom štáte a budeme vychádzať z toho, čo dokázala v tejto oblasti už komisíra pána Junckera a z plánov pani von der Leyenovej. Príliš veľa mladých ľudí je e, doteraz e, nezamestnaných, aj keď celková nezamestnanosť v EÚ e, klesá, ale nie je to rovnaká situácia v každom členskom štáte, takže nie každý má prínos z tohto pozitívneho vývoja. Chceme zabezpečiť, aby príjmy zabezpečili každému dôstojný život. Netreba, treba, aby každý v Európskej únii mal e, férový e, minimálny príjem. Nede tu o to, aby sme tu nastavili rovnakú úroveň v celej Európskej únii. E, dôležité je, aby sme zohľadňovali rôzne sociálne modely v rôznych členských štátoch. Chceme zabezpečiť rovnosť príležitostí, zabezpečiť, aby muži a ženy sa s dôverou pozerali do budúcnosti, na budúcnosť ich rodín a detí. Eh, za týmto účelom chcem posilniť záruku pre deti a viesť eh, prácu na rozvoji tohto projektu. Rodová eh, rovnosť je centrálna, pokiaľ ide o moju víziu sociálnych práv a pracovných miest. Budem sa snažiť, aby sa tu konečne uzavrela medzera v príjmoch a dôchodkoch žien a mužov. Budeme sa snažiť plne implementovať smernicu o rovnováhe rodinného a pracovného života, z čoho budú profitovať ženy aj muži. Mnohí občania sa boja kvôli tomu, že sa e, veľmi prehlbujú nerovnosti, inkluzívny pracovný trh s férovými e, príjmami, ktorý podporuje aktívne stárnutie a investuje do sociálnych služieb, bude veľmi dôležitý pre boj proti e, chudobe a zabezpečenie sociálnej inklúzie. Sociálna e, ekonomika tu môže zohrávať dôležitú úlohu, obzvlášť v lokálnych e, komunitách, keď bude generovať sociálnu návratovosť. Jedna vec, ktorá mi obzvlášť leží na srdci, je e, zdravie a bezpečnosť pri práci. Nie je akceptovateľné, aby v roku 2019 ľudia v Európe boli ešte stále ohrození na svojich pracoviskách budem podporovať prijatie ďalších e, opatrení proti karcinogénom e, na pracoviskách. E, vyžaduje si to nové úvahy o zabezpečovaní zdravia pri práci a bezpečnosti pri práci. Voľný e, pohyb e, ľudí to je nielen dôležitá súčasť vnútorného trhu, ale aj občania Európskej únie toto vnímajú za jednu z najväčších vecí, ktoré Európska únia dokázala. Avšak e, nedávne roky nám ukázali, že mobilita pracovnej síly tiež predstavuje určité výzvy ako sociálny dumping alebo odlev mozgov ale e, mali by sme sa e, nesnažiť to riešiť tak, že obmedzíme e, pohyb občanov v Európskej únii. Skôr by sme sa mali venovať tým problémom, ktoré sú za tým. Treba zabezpečiť spoluprácu medzi národnými orgánmi, vykonávať spoločné inšpekcie. Z diskusí na tomto výbore minulý týždeň viem, že Praktické nastavenie Európskej agentúry práce je veľmi dôležitou otázkou pre vás všetkých. Ja vás uistujem, že to rýchlo zrealizujeme a agentúra bude mať dispozícii adekvátne prostriedky, aby mohla naplňať svoje úlohy. Európska únia stojí pred výzvami globalizovaného sveta, stojí pred veľkými transformáciami ekonomickými, technologickými, environmentálnymi a demografickými. E, ľudí treba e, sprevádzať e, pri týchto zmenách, treba im umožniť, aby si mohli stále obnovovať svoje zručnosti, tak ako sa hospodárstvo bude meniť. To si vyžaduje správnu politiku pre oblasť zručnosti. Musíme sprevádzať všetky typy vzdelaní v každom veku treba zabezpečiť možnosť celoživotného vzdelávania. Naše pracovné trhy sa budú meniť kvôli automatizácii, digitalizácii a umelej inteligencii. Musíme eh, sa rozhodne eh, zasadiť za to, aby sme formovali tento prechod a využili možnosti, ktoré sa nám tu naskytujú. Je to dôležité, aby sme zabezpečili dôveru v digitálnu budúcnosť preto sa musíme venovať aj eh, pracovným podmienkam eh, pracovníkov digitálnych platformiem a eh, bojovať proti ohrozeným, proti pracovaniu za ohrozených, nezabezpečených pracovných podmienok. Musíme byť pripravení na to, aby sme e, mohli e, čeliť e, budúcim negatívnym situáciám, aby sme reagovali zodpovedne na budúce šoky. Odolnosť ekonomickej a menovej únie závisí od stabilizačných funkcií E, budúca zaisťovacia e, schéma pre nezamestnanosť v Európe predstavuje e, takúto možnosť, ako zabezpečiť rýchle reakcie v prípade negatívnych šokov. Sociálne, sociálna a environmentálna udržateľnosť sú dve strany jednej mince dobrá práca, kvalitné vzdelávanie, redukovaná e, chudoba a rovnoprávnosť musia byť v centre európskeho semestra, ktorý sa bude e, sústrediť na ciele udržateľného rozvoja potrebujeme e, podporovať agendu dôstojnej práce pre všetkých. Ja budem v kontakte s kolegami, musíme zabezpečovať, aby medzinárodné pracovné štandardy boli v srdci aj našej multilaterálnej práci investície do ľudí musia byť uznané ako investície v lepšiu budúcnosť. Európsky sociálny fond Plus je eh, hlavným eh, európskym eh, nástrojom, bude podporovať princípy Európskeho sociálneho piliera tým, že bude pod, poskytovať zdroje, prechod k uhlíkovo neutrálnemu hospodárstvu Eh, musí byť sprevádzaný našim úsilím, aby eh, sme na nikoho nezabudli, na žiadny región, na žiadnu krajinu pritom. Preto tu bude dôležitý aj Európsky sond na prispôsobovanie sa globalizácii, aj eh, na prispôsobovanie sa tranzícii. Potrebujeme tu naozaj, aby sme boli aktualizovaní, Sociálna otázka musí byť v srdci politiky ekonomickej eh, koordinácie, v srdci eh, európskeho semestra. Eh, európske prostriedky musia byť ľahšie používateľné, musíme byť v kontakte so sociálnymi partnermi a spoločnosťou. Sociálny dialog musíme podporovať na každej úrovni, Sociálny dialog v Únii môže fungovať iba, keď bude vychádzať zo silných autonómnych národných partnerov. Podobne kolektívne e, vyjednávanie by sme mali takisto e, podporovať, e, pretože predstavuje dôležitú zložku našej trhovej sociálnej ekonomiky. Ako komisár e, sa budem plne zasadzovať za dialog s Európskym e, parlamentom aj radou, ale takisto aj s národnými parlamentmi a národnými sociálnymi partnermi. Takýmto spôsobom môžeme e, vyvieť vyvážené, efektívne, proporčné iniciatívy, ktoré rešpektujú subsidiaritu. Teraz viac než kedykoľvek predtým naše diskusie musia e, vychádzať z faktov. Moja práca bude vychádzať e, z hlbokej analýzy a hodnotenia dopadov našich iniciatív. Budeme sa e, inšpirovať aj za hranicami Európskej únie od našich partnerov v G7 aj G20 a spolupracovať s medzinárodnými organizáciami ako Medzinárodná organizácia pre prácu a OCD. Vážená pani predsednička, kolegovia, kolegyne, dezignovaná predsednička nám vyslala jasné posolstvo. Potrebujeme úniu, ktorá chce dosiahnuť toho viac. Ja som prišiel pred vás skutočne s ambiciozným programom, avšak ten zoznam mojich ambícií nie je kompletný. Vidíme, že žijeme v stále sa meniacom svete, a musíme sa zorientovať. Vaše pohľady, návrhy si rád vypočujem a uistujem vás, že v najbližších piatich rokoch budem úzko spolupracovať s parlamentom. Musíme spolupracovať na to, aby sme dôveru občanov, zamestnancov, rodín a podnikov v Európsku úniu posilnili. Európa je najlepším miestom na svete na život a pre prácu. A preto je môjim cieľom prispieť k tomu, aby to tak aj zostalo. Pretože spoločne máme sílu e, kreovať našu spoločnú budúcnosť. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne. Thank you very much. Uh... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za vaše úvodné slova. Ďakujem aj za dodržanie časového slotu. Predtým, než dostanú slovo koordinátori na prvé kolo otázok, dovolte mi prosím informovať vás, že dnes má narodeniny pani Sanders, takže ešte raz všetko najlepšie. A teraz už prejdeme k prvému kolu otázok. Najprv dostanú slovo koordinátori a poznáte, že máte k dispozícii 5 minút a ako prvá, prvý dostane slovo pán Radke za EPP, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážený kolega Schmidt, kolegovia, kolegyne. Sociálne hospodárstvo je princípom, na ktorom funguje Európska únia. To je poznatok, ktorý pre nás, pre veľa ľudí ešte stále je prekvapením, hoci to je takto ukotvené v zmluvách o Európskej únie. Možno by malo viac ľudí si pozrieť tieto zmluvy, ale k tomu patrí aj to, že sociálne hospodárstvo môže byť sociálnym hospodárstvom iba vtedy, ak budeme mať fungujúce sociálne partnerstvo. Takže žijeme vo viacerých eh, štátoch a vidíme, že sociálne partnerstva nefungujú. V niektorých štátoch, v niektorých štátoch zase sociálne partnerstvo je niečo, čo je absolútne vzdialené od vnímania reality, ako to vníma vláda. A na politickej úrovni sme zažili, že sociálny dialog eh, ako keby zaspal a to vedie k tomu, že teda okrem iného, ako Európsky parlament, boli sme donútení k tomu v poslednom období, e, aby sme podporili smernicu o transparentných pracovných podmienkach a takýmto spôsobom sme chceli situáciu e, zlepšiť. Takže konkrétna otázka, ako chce Európska komisia v najbližších 5 rokoch posilňovať otázku sociálneho partnerstva a ako chcete sociálne e, partnerstvo v Európskej únii oživiť. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že európsky sociálny model je modelom, ktorý je založený práve na tých princípoch, ktoré ste spomenuli. A bez sociálneho partnerstva, bez silných sociálnych partnerov, jednoducho sociálne hospodárstvo nemôže fungovať tak, ako v jednotlivých krajinách doteraz fungovalo. A to s veľkým úspechom, to treba povedať. A vlastne so samotným cieľom zabezpečiť prosperitu, blahobyt pre všetkých. V jednej veľkej krajine e, bola, bolo také heslo, že blahobyt pre všetkých. A pokiaľ ide o tie veľké zmeny, ktoré sme tu mali, vidíme, že vo všetkých krajinách tak odbory, ako aj spolky zamestnávateľov zamestnávateľov boli oslabené, takže v tom, týchto ťažkých časoch sa musíme postarať o to, aby na oboch stranách sociálni partnery opäť boli posilnení. Európska únia, komisia má na to prostriedky, to znamená, v rámci tohto procesu budovania inštitúcií máme viaceré možnosti, aj finančné, a tieto musia byť cieľene uplatnené, predovšetkým v tých krajinách, kde vlastne sociálne partnerstvo je ako keby takým cudzím slovom. A preto musíme tieto prostriedky koncent- cieľene vynakladať. Ja počítam a teda so sociálnym dialogom a sociálni partnery si musia uvedomiť, že mám veľký záujem o to, aby sociálny dialog bol aj z mojej strany spolukreovaný. Je to veľmi dôležité, aby sme sociálny dialog viedli k úspechu, pretože úspech jedného je častokrát aj úspechom toho druhého. Európa je jednoducho veľkým komplexom, ktorý je založený na konštruktívnom, pozitívnom komplexe. A sociálne partnerstvo vlastne žije z týchto kompromisov, avšak tieto kompromisy nám pomáhajú ďalej a prinášajú našu spoločnosť ďalej. Pán Radke, nech sa páči, máte doplnkovú otázku? Áno, vy ste poukázali na to, že budeme hovoriť aj o minimálnom plate, minimálnom príjme pre, v rámci Európskej únie. Pre mňa je však otázka, čo je spravodlivý plat, spravodlivá mzda. Toto sa vyjadruje v tarifných dohodách, tarifných plánoch. Takže čo plánuje komisia na to, aby e, táto otázka bola úspešná v budúcnosti? Nech sa páči, pán Schmidt. Ja som kol, mal kolegov, kolegov v luxemburskej politike, ktorí hovorili, že minimálna mzda je tarifnou zmluvou, ktorú nikto nemá. A preto minimálna mzda je v podstate veľkou súčasťou tohto všetkého, pretože zistujeme, že nie vo všetkých krajinách Európskej únie, ale teda aspoň vo väčšine krajín, toto tarifné tvorenie platov bolo oslabené a v niektorých iných krajinách je absolútne neprítomné. To súvisí aj so sociálnym dialogom. My musíme posilniť sociálnych partnerov a musíme dať jasne najavo, že cesta cez tarifné zmluvy je najlepšou cestou, pretože sa uplatňujú všetky práva a zároveň tu máme aj tú flexibilitu, ktorú v našom hospodárstve potrebujeme. A keď dobrý sociálny dialog existuje v sociálnom podniku, tak jeden druhému rozumie a toto musíme teda dotiahnuť do konca Nedá sa to nejako zhora kritizovať, že všetci budú mať zajtra tarifné zmluvy. Musíme hovoriť o sociálnom dialogu, o posilňovaní sociálneho dialógu. Musíme túto otvorenosť voči tomuto princípu mať a zároveň aj zdôrazňovať hospodársky záujem. Ako to dosiahneme? Môžeme sa nad tým zamyslieť, či prostredníctvom sociálneho dialógu sa nedajú otvoriť nejaké možnosti, a ja by som chcela povedať, že pokiaľ ide o Radu pre sociálne záležitosti, treba ich poveriť tým, aby sa vypracovala štúdia, že ako v Európe tieto tarifné politiky v tejto oblasti môžeme posilniť a podporovať. OECD napríklad pracuje na tejto otázke, takže musíme jednoducho sa nechať inšpirovať aj z ich poznatkov. Pani Jongerius, nech sa páči vaša otázka. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán Šmit, za vaše úvodné slova. Ja si myslím, že je férové, keď povieme, že skupina SND bola to hybnou síľou pre európsky pilier sociálnych práv. To znamená, nebude asi prekvapením, keď povieme, že prikladáme veľkú, veľký dôraz práve završeniu tohto piliera. Hovorili ste o akčných plánoch a ja by som teda navrhovala, aby váš názov bol zmenený na komisár pre pracovné príležitosti a sociálne práva. Avšak aké legislatívne obdobie, legislatívne opatrenia a e, podpory navrhujete na to, aby sa zaznamenal väčší sociálny pokrok a spravodlivý prechod smerom k udržateľnej spoločnosti, aby to bola skutočne reálnosť pre všetkých Takže nie len princípy, ale ako to chcete dosiahnuť. My, keď sme prijali sociálny pilier v Göteborgu, niektorí z nás boli skeptickí, pretože sme si mysleli, toto je iba ďalšia deklarácia, vyhlásenie, čo s tým bude. A potom sme veľmi rýchlo si uvedomili, že tu je skutočne rastúci potenciál, pokiaľ ide o ten pilier sociálnych práv, ale iba za jednej podmienky, že tu bude politická vôľa implementovať to, aby sa to pretavilo do konkrétnych krokov. A práve preto sa o to pokusí aj tá ďalšia komisia. Je to určité prizvanie, pokiaľ ide o tú strategickú agendu, tak ako to bolo prijaté zo strany Európskej rady. A preto budeme veľmi intenzívne pracovať na tomto akčnom pláne. To znamená, že musíme pretaviť tieto princípy do konkrétnych krokov. Môžu to byť legislatívne kroky, môžu to byť možno nejaké odporúčania, Môžu to byť možno nejaké myšlienky, ktoré budú musieť realizovať členské štáty, pretože musíme rešpektovať aj kompetencie jednotlivých členských štátov a potom kompetencie Európskej únie a častokrát tieto kompetencie sú aj zdieľané. A preto si myslím, že vlastne už v v mojom e, mandáte bolo jasne stanovené, ktoré sú kľúčové veci. Minimálny plat, detská garancia, záruka. Myslím si, že musíme jasne stanoviť, čo si pod tým predstavujeme. Máme aj garanciu pre mladých. Ja si myslím, že treba podporovať aj túto otázku, pretože ľudia mladí bez práce, to je to najhoršie pre Európu a pre dôveryhodnosť Európy. Takže musíme redefinovať a podporiť túto otázku. Máme tu aj zamestnancov, ktorí pracujú na digitálnych platformách. Takže musíme sa zamyslieť nad tým, aký bude najlepší spôsob implementovať sociálne práva a dobré pracovné podmienky pre zamestnancov. Takže toto sú iba niektoré z tých myšlienok, ktoré niekedy si vyžadujú možno právne kroky, právne nástroje a financie. Tu musíme zasa smerovať náš sociálny európsky fond smerom k implementácii toho pilieru. To je absolútne jasné, pretože o to nám ide. Ďakujem pekne, pani Jungerius. Dodatočná otázka. Ja by som sa sústredila na tú otázku záruky detí, Child Guarantee. Chcela by som povedať, že my oceňujeme tie najnovšie záväzky zo strany komisie práve v tomto ohľade a preto je dôležité, aby to bolo aj v agende komisie. Preto by som sa chcela spýtať, aké nástroje alebo financie E, predpokladá Európska komisia práve pre túto európsku záruku pre deti. A ako chcete podporovať členské štáty, aby sa podporovali tieto návrhy, pokiaľ ide o negociácie EFS+, na to, aby boli pridelené nové peniaze a nie, aby sa premiesňovali peniaze, ktoré sú v tendroch pre iné záležitosti. Ďakujem pekne, máte minútu. Áno, my súhlasíme s tým, že chudoba detí je najhoršou vecou. Toto predsa ničí budúcnosť týchto mladých ľudí, detí, pretože ak ste chudobné dieťa, tak to častokrát znamená, že budete aj chudobným dospelým. Je to strašné pre tých jednotlivcov, ale je to strašné aj pre spoločnosť ako takú. Áno, už máme viaceré nástroje a opatrenia, ktoré fungujú v zmysle zlepšenia situácie chudobných detí. Musíme ich, tieto všetky kroky zosúľadiť, musíme ich zacieliť predovšetkým na tých, ktorí to potrebujú najviac v našich spoločnostiach. A chcel by som povedať, že sa to netýka iba chudobných spoločností, kde sú chudobné deti. Chudobné deti máte aj v, v bohatých krajinách. Takže potrebujeme dobrý prístup k tomu, ako s tým naložíme. A viem si predstaviť, že Vzhľadom na tú prácu, ktorá bola e, odvedená v parlamente, máme konkrétne opatrenia. Ja som pochopil, že nemôžete mať ambicióznu politiku, ktorá bude dobrá pre všetkých, a to bez financií. Takže ja si uvedomujem, čo robí Európsky parlament a chcel by som povedať, že toto je pozitívny prístup a istotne to urobím predmetom diskusie. Ďakujem pekne, pán Pislaru. Máte možnosť spýtať sa otázku, máte minútu. Pán Šmit, eh, potrebujeme tu naozaj nejakého bojovníka, ktorý by posúval eh, eh, ďalej situáciu hľadom týchto vecí. Naši občania, ktorí volili v posledných eurovoľbách, ukázali, že ešte stále veria v Európsku úniu a Renew Europe práve predstavuje túto nádej. My chceme naplniť tieto nádeje občanov v strednej a východnej Európe. E, videl som e, vaše e, úspechy, ktoré ste dosiahli vo vašej predchádzajúcej kariére a viem teda, by, že by ste mohli túto agendu posunúť ďalej. Ale dnes sa nachádzame v zložitej situácii. Viac než 25 našich detí žije v chudobe. Aj mládež je obmedzená vo svojich možnostiach, príležitostiach Máme tu eh, Európsky sociálny fond eh, plus, črtá sa tu Európsky sociálny pilier. Takže pokiaľ ide o mládež, ako chcete prepojiť záruku eh, pre mladých s budúcou agentou pre prácu? Ďakujem. Mm, to zareagovať na dve minúty. Ďakujem pekne. Myslím, to, čo som už povedal, k záruke pre mladých musíme adaptovať e, tento nástroj e, aktuálnej situácii. Doteraz, bola, do, do, doteraz bol dosť úspešný tento nástroj, nie všade rovnako, ale e, naozaj to je dosť úspešný nástroj. Ale sú pred nami nasledujúce výzvy. V prvom rade títo ľudia vstupujú na trh eh, práce za veľmi neistých, eh, eh, neistej situácie, kedy je veľmi veľa práce neistej. Chceme dať pracovné, chceme dať príležitosť týmto mladým ľudí, ľuďom, aby mali viac bezpečnosti vo svojich životoch a takisto digitálna transformácia. To je niečo, čo vidíme všade. A žiaľ, aj mladí ľudia, aj keď sa stále hrajú na svojich telefónoch, nie vždy disponujú tými potrebnými zručnosťami, aby vstúpili do tejto digitálnej éry. Takže jedna z vecí, za ktoré sa budem zasadzovať, je, aby každý e, mladý, ktorý prejde cez záruku e, pre mladých alebo e, prejde nezamestnanosťou, aby sme mu zabezpečili základný digitálny tréning, školenie, ktoré by bolo adaptované jeho vedomostiam, zručnostiam, pracovnému miestu, na ktoré ašpiruje, ale každý by mal dostať príležitosť vstúpiť na digitálny pracovný trh. Toto je jedna zo e, základných vecí. Takže môjho generálneho rediteľa poprosím, aby e, preštudoval, ako by sme zabezpečili, e, že všetky príležitosti dostanú naši mladí ľudia. O tom chcem diskutovať aj s komisárom pre digitálnu oblasť, pre vzdelávanie, Spoločne by sme mali uvažovať, ako naozaj pomôcť mladým ľuďom, dať im najlepšie možné príležitosti v digitálnej ekonomike aby dostali naozaj dobrú príležitosť, aby e, neprežili jednoducho iba obdobie neistoty a vysokého e, rizika. Pán Píslaru, e, chcete položiť doplňujúcu otázku? Potrebujeme tu odvážny plán, ako navrhujete. Takže e, e, boli by ste odhodlaní na e, to, aby sa reštrukturalizovala komisia, aby jeden útvar sa naozaj zaoberal čisto iba toto otázkou mladých. Prvá otázka. Potom pokiaľ ide o zručnosti, treba investovať aj do neustáleho vzdelávania, aj do vlastne programu pre účňov. Mm, máme tu rôzne nové e, pomôcky, napríklad pre e, stolárov, e, vysokotechnologické, ako chcete zabezpečiť, aby všetci mali potrebné zručnosti. Nuž, ako ste už povedali, pôjde tu o takisto aj koordináciu s ostatnými koordinátormi, komisármi, aj podpredsedmi komisie ako minister pre E, prácu, ktorý sa tiež zaoberal otázkou zručnosti a musel úzko, e, som už musel úzko spolupracovať s príslušnými e, komisármi. Po druhé, e, naozaj vzdelávanie e, e, učňov odborná príprava, odborné vzdelávanie je veľmi dôležité. Nemôže to byť vždy prezentované ako to druhé najlepšie. Keď neúspejete, neúspejete sa na univerzitu, idete cestou odborného vzdelávania. Nie, je to rovnako dobrá cesta. Takže naozaj musíme veľmi silne podporovať odborné vzdelávanie. Táto komisia toho urobila už v tejto sfére veľa na národnej, na európskej úrovni, ale aj nad rámec Európskej únie. A každý dnes vie, že v tých krajinách, kde je veľmi silné odborné vzdelávanie, je nezamestnanosť mládeže nízka. A to je to základné východisko, e, ktoré tu musíme využiť. Treba tú e, digitálnu oblasť aj odborné vzdelávanie integrovať, nie je medzi nimi žiaden rozpor. A potrebujeme takisto aj nové formy školenia a vzdelávania mimo možno tých klasických pani eh, Peter Hansen. Budem hovoriť eh, po dánsky, aby sme sa vyhli nejakým eh, nedorozumeniam. Ďakujem vám pekne za to, že ste prišli k nám. Potrebujeme zabezpečiť Európanom dôstojný život a to si vyžaduje naozaj rýchlu reštrukturalizáciu Musíme zabezpečiť, aby Európania neboli odsudení na chudobu tých, ktorí prídu o pracovné miesta, alebo tí, ktorí sa preškolujú. Takíto ľudia eh, by mali byť ochrádení v čase preškolovania pred eh, chudobou. Treba všetkým zabezpečovať eh, možnosť životného vzdelávania. Preto je tu dôležitá otázka minimálneho príjmu Nemalo by sa to vnímať eh, ako minimál nám mzda. Nepomílme si to. Eh, je to dôležité preto, aby eh, Európania mohli sa flexibilne prispôsobovať zmenám v ich živote a v kariére. Ďakujem. Odpoveď, prosím, na dve minúty. To, čo ste povedali na začiatku, to úplne, úplne zdieľam. Naozaj potrebujeme aj politické úsmernenia dezignovanej predsedničky komisie potrebujeme tu mať naozaj e, e, zabezpečenie férovosti, sociálnej spravodlivosti, e, a blahobytu. História nám ukazuje, že tu nemáme žiadnu záruku, že všetko ostane tak, aké to je. Aj Európania sa môžu zblázniť, politicky zblázniť Takže musíme naozaj chrániť e, tento náš európsky sociálny model, európsky spôsob e, života. A teraz k minimálnemu e, príjmu. Takmer v každej členskej krajine EÚ máme nejaký typ minimálneho príjmu. V niektorých sú, je to naozaj nízka úroveň, inde vyššia môžete povedať, no už to je otázka subsidiarity, ale nie. Je tu niečo spoločné, nejaký spoločný záujem, e, snaha zabezpečiť každému európskemu občanovi, aby mohol dôstojne žiť. Aj keď táto osoba sa nemusí zajtra dostať na uh, trh práce a zarábať si sama na svoje živobytie. Takže musíme tu hľadať určité kritériá, určité e, e, e, meritka, ktoré nám pomôžu odmerať, z akých okolností je takáto dôstojnosť možná. Nebude to rovnaké v Luxembursku a v Bulharsku. Ale musíme zohľadňovať ten celkový životný štandard, situáciu e, ekonomiky, finančnú, rozpočtovú situáciu, ale takisto musíme e, byť schopní zabezpečiť, e, zagarantovať každému európskemu občanovi, nech žije kdekoľvek, dôstojný život. aký nástroj na to, ten najvhodnejší, to ešte vyvstane z našich štúdí, reflexí, diskusí s členskými štátmi aj s ostatnými organizáciami, ktoré E, sa zaoberajú chudobou a inklúziou. Ja si najprv musím vypočuť to, čo sa mi budú snažiť povedať. E, nejaká doplňujúca otázka? Chcela by som sa vás spýtať, kedy e, začnete pracovať s pánom Timmermansom a Dombrovským, Eh, na tejto eh, téme. Súvisí to ešte s tými prvými 100, 100 eh, dňami. Prepačte, nerozumel som správne otázke. Chcela som sa spýtať, či s pánom Dobrovským a Timmermansom ste ochotní začať okamžite na tomto pracovať, aby ste už v prvých 100 dňoch sformulovali nejaký návrh. No už v prvých 100 dňoch sa nedá táto otázka uzavrieť. A, a pretože e, to sa bude vyžadovať veľa času, ale ja viem, že ľudia e, veľmi rýchlo od nás čakajú silné signály. Takže musíme si spolu sadnúť a porozmýšľať, aké sú najlepšie nástroje, aká je úloha Európskej únie, pri e, podpore takéhoto minimálneho e, štandardu príjmov v celej Európskej únie. A to samozrejme musíme urobiť čo najrychlejšie, nemôžeme to, si to nechávať na koniec nášho mandátu, ale musím doplniť, že konzultácie sú tu veľmi dôležité. Na tom trvám, pretože my komisári nevieme e, všetko, predpokladám, takže musíme konzultovať tých, ktorí veci poznajú lepšie než my. Pani Žame. Vážená pani predsedajúca, pán dezignovaný komisár, to, toto je veľmi dôležitá téma, ktorá znepokojí občanov. Sú tu isté nebezpečenstva a samozrejme, že sú tu isté zlyhania v oblasti produktivizmu a nadmerného konzumu. A vážený pán komisár, to má dopad aj na platy. Európska politika úspor má dopad na dôchodky. Európska politika začlenenia e, imigrantov na pracovný trh škodí nám a táto politika e, vedie k potieraniu základných e, práv pracovníkov a ich dôstojnosti. Dochádza k sociálnemu dumpingu, ktorý e, sa organizuje najmä okolo, e, v súvislosti s vyslanými pracovníkmi. A moja otázka je, ako chcete byť v službách ľudu a nie naopak. E, zvolená predsednička komisie jasne stanovila cieľ a smer a to nie je len udržiavať úniu, ale aj ekonomiku a teda zameriavať sa na ženy a mužov a všetko, čo je v programe, ktorý prezentovala predsednička Európskej komisie a všetko, čo bolo v jej hlavných líniách, ktoré už boli zverejnené, a to všetko smeruje k posilneniu e, sociálnej ochrany a sociálneho štátu v Európe. Ide o posilnenie reakt a reaktiváciu sociálneho pokroku. A treba sa samozrejme prispôsobiť sa meniacej ekonomike, meniacemu sa prostrediu, globalizácii, ale v globalizácii nemôžeme byť naivní, to si nemôžeme dovoliť a preto musíme prinášať naše myšlienky a naše koncepty e, do riadenia globalizácie. Pokiaľ ide o sociálny dumping, ja si myslím, že súčasná komisia predložila veľmi dôležité návrhy, najmä pokiaľ ide o vysielanie pracovníkov. Ehm, čo ešte nie, sa nezaviedlo do praxi, pretože my teraz len e, vlastne transponujeme túto smernicu, ale treba bdieť naozaj nad tým, aby e, sme ju absolútne všade, e, aby sme všade zaviedli do praxe, je, aby občania za rovnakú prácu dostávali rovnaký plat. To je veľmi dôležité. A keď sme hovorili o vyslaných pracovníkoch, to sme síce ešte nedosiahli, ale e, do, dosiahli sme niečo a táto filozofia bude pokračovať v oblasti sociálnej spravodlivosti, sociálnej ochrany. A máme tu teraz nástroj, ktorým je odporúčanie sociálnej ochrany pre všetkých, začlenenie, inklúzia, garancia pre deti, garancia pre mladých ľudí, to všetko má za cieľ posilniť sociálny štát e, a na to Európa môže byť e, veľmi hrdá. Pani Žame, želáte si doplňujúcu otázku? Áno, samozrejme. Iba niekoľko spresnení. E, liberalizácia nie je naozaj dobrou vecou a u nás v mojom regióne keď sa zamestnávateľia zaujímajú o vyslaných pracovníkov, zanikajú učňovské e, pro uč, učňovské miesta a pokiaľ ide o túto egalitarizáciu platov smerom nadol, to je nebezpečné. A keď hovoríte o sociálnom dumpingu, tak môžeme hovoriť o dohode o e, voľnom pohybe, pretože to je naozaj nebezpečenstvo pre naše ekonomiky. A ak si vy myslíte, že niečo dosiahnuť, tak musíte dosiahnuť podporu našich občanov, pretože tí momentálne nesúhlasia s týmito vecami, lebo tieto veci nefungujú. Dezignovaný komisár, my sme už hovorili o ochrane pracujúcich a o platforme a to, čo vy ste nazva, nazvali ohrozenie. A táto komisia oznámila, že bude pracovať na ochrane pracovných podmienok, na ochrane sociálnych podmienok pracujúcich na tejto platforme. To je veľký a hlavný cieľ a my e, k tomu musíme pristupovať veľmi rýchlo a veľmi rýchlo, pretože táto ekonomika sa stáva čoraz dôležitejšou ale samozrejme nie je tu len zlá stránka, ale je tu samozrejme aj potreba zaviesť sociálnu reglementáciu. Takže to sociálne e, nemôže zaostávať za technologickým rozvojom. A pokiaľ ide o e, informácie, my chceme investovať a dostávame informácie z jednotlivých krajín, vrátane aj z tej krajiny, ktorú vy veľmi dobre E, poznáte. My naozaj veľmi veľa investujeme do vzdelávania mladých ľudí, do duálneho vzdelávania, o ktorom sme hovorili. To je to slávne e, vocational training. A to je tiež garancia pre mladých ľudí, aby si našli e, dobre platené miesta a aby mali dostatočnú istotu. Pani Rafalska, nech sa páči, máte minútu na otázku. Panie komisarzu. Vážený pán komisár, jedna z priorít novej Európskej komisie je podporovať rozvoj malých a stredných podnikov, ako aj mobilita pracujúcich. To je vyhlásenie, ktoré ja osobne považujem za veľmi cenné. Teraz sa pracuje na revízii e, koordinácie e, systémov sociálneho zabezpečenia, ja myslím na nariadenie o 8663. A chcem sa spýtať, že tieto zmeny e, zvýšia záťaž zamestnávateľov, či to navýši byrokraciu a či to bude mať negatívne dôsledky na také sektory ako medzinárodná doprava, stavebný priemysel alebo e, systémy e, starostlivosti a pomoci. Máte v úmysle zrevidovať tieto ustanovenia a máte v úmysle podnietiť konkurencieschopnosť na pracovnom trhu? Ja by som chcela pripomenúť, že mnoho krajín, Nemecko, Luxemburg, Belgicko, Švédsko, Poľsko, Maďarsko, Česká republika a Slovensko boli proti tomuto nariadeniu. Ďakujem. Ja plne s vami súhlasím, keď hovoríte, že malé a stredné podniky sú veľmi dôležité áno, sú dôležité pre ekonomiku, pre rast, pre zabezpečenie pracovných miest a sú to podniky, ktoré vytvárajú najväčšie množstvo pracovných miest. Zároveň musíme zabezpečiť to, aby všetci, ktorí pracujú, mali slušné pracovné podmienky, dôstojné pracovné podmienky, či už ide o malé a stredné podniky alebo o veľké firmy. Každý pracujúci v Európe a každý občan pracujúci v Európe musí mať korektný plat a dôstojné pracovné podmienky. My musíme podporovať malé a stredné podniky. V týchto zmenách samozrejme my musíme zabezpečiť, aby to e, zodpovedalo novej digitálnej ekonomike, čo je tiež veľmi dôležité. Nemôžeme budovať nové a budúce podniky na základe zlých pracovných podmienok a veľmi nízkych platov. To nie je budúcnosť európskeho ekonomického modelu. A ja súhlasím, že otázka administratívnej záťaže bude vždy jedným z veľmi dôležitých bodov nášho programu. A tieto veci nezaťažujú našu konkurencieschopnosť a preto predsednička komisie povedala, že musíme byť veľmi opatrní pri zavádzaní novej legislatívy a musíme vopred naozaj veľmi seriózne posúdiť, či táto nová legislatíva je nutná. My nemôžeme povedať, že ekonomika nepotrebuje nejaký rámec. A to, čo už bolo povedané v rámci rokovaní, tak už e, sú tu niektoré prvky, ako to uľahčiť ja e, vysoko dôverujem našej novej digitálnej kapacite a najmä pokiaľ ide o malé a stredné podniky. Máme tu ďalej systém veľmi rýchlej výmeny informácií e, z oblasti sociálneho zabezpečenia a potom aj sociálne identifikačné karty. To je všetko veľmi dôležité. Komisážu, veľká neobecná Vážený pán komisár, pol, európska sociálna politika nie je veľmi, v nej nie, sa veľmi málo hovorí o rodine. A ja si myslím, že e, na rodinu v Európe sa útočí, sa deštruuje, sa ničí. A ja by som rada vedela, akú úlohu vy vidíte E, pre rodinu v európskej sociálnej politike. Ja si uvedomujem, že politika pre, rodiny je autonómna, nezávislá, ale bez toho, aby bola táto politika prítomná v sociálnej oblasti, nie je možné dosiahnuť sociálne ciele. V Poľsku hovoríme silná rodina, silné Poľsko. Môžeme to povedať aj o Európe? Well, we all agree that family is the base. My všetci súhlasíme, že rodina je základom našej spoločnosti, to nikto nespochybňuje. A keď hovoríme o chudobe detí, alebo keď hovoríme o boji proti chudobe, e, potrebujeme na to silné prostriedky, potrebujeme posilňovať pomoc rodinám, pretože bieda detí je predovšetkým biedou rodín. Chudobné deti žijú v chudobných rodinách. Takže my musíme pomáhať rodinám. Čiže ja nechápem, ako európska politika nepodporuje rodiny, veď náš sociálny model je presne o tom, ako posilňovať rodinu tým, že rodine zabezpečíme dobré sociálne a ekonomické príležitosti a možnosti pre deti, aby mohli chodiť do školy, aby mali dobrú zdravotnú starostlivosť a rovnaké príležitosti. To je aktívna rodinná politika, ktorú Európa podporuje. Ja súhlasím, že rodinné politiky sú predovšetkým na národnej, úrovni v národnej kompetencii, ale musia sa samozrejme riadiť základnými princípmi vo vzťahu k nediskrimi- nediskriminalizácii. Pani prečenička, e, doplňujúca otázka by sa mala vždy držať pôvodnej otázky. Pán Wilmsen, ďakujem, ja budem tiež hovoriť po dánsky. Vážený pán komisár, vo vašich eh, písomných odpovediach ste povedali, že pokiaľ ide o európske politiky vo sociálnej oblasti, treba ich rešpektovať, ale samozrejme treba rešpektovať aj kompetencie štátov a v rámci toho aj eh, kolektívne zmluvy. Môžete nám garantovať, že minimálny plat na európskej úrovni bude rešpektovať národné pracovné modely kde neexistujú e, minimálne platy a kde sa e, platy dohadujú na základe sociálneho vyjednávania. To je nordický, škandinávsky model. Môžete nám povedať, čo vy chcete touto minimálnou mzdou konkrétne dosiahnuť? Ďakujem. Well, we, we just talked about the importance, the essential importance. My sme práve teraz hovorili o nevyhnutnosti kolektívneho E, vyjednávania, ako by sme mohli posilniť kolektívne vyjednávanie v celej Európe. Ako? A keď som toto povedal a keď som sa o tento názor podielil, ako môžem na druhej strane oslabovať systém, ktorý je založený na kolektívnom vyjednávaní, ktorý okrem iného bol veľmi úspešný, a to aj vrátanie e, dobrých miest a spravodlivosti v práci. E, tento rámec pre minimálne mzdy v žiadnom prípade nespochybňuje systém založený na e, kolektívnom vyjednávaní, ktorý zabezpečuje spravodlivé mzdy v štátoch, kde sa aplikuje a my tieto krajiny nebudeme vôbec nútiť, e, aby menili svoj zabehaný a dobre etablovaný systém. My nemáme e, v týchto e, nejaký zámer stanoviť európsku minimálnu mzdu. My chceme vytvoriť rámec, najmä v tých krajinách, kde tento systém kolektívneho vyjednávania neexistuje, aby sme zabezpečili, že minimálne mzdy budú vytvorené transparentným a predvídateľným spôsobom. A to je ten rámec, ktorý musíme vytvoriť. To sa však nedotýka tradíc, kultúry a kolektívneho vyjednávania tam, kde e, mzdy vo všetkých sektoroch vrátane minimálnej. Mzdy sú práve výsledkom tohto kolektívneho vyjednávania. Takže ja nevidím naozaj nejaké riziko. A samozrejme, e, ja by som odporúčila aj mnohým krajinám, aby to kopírovali, ale to nie je jednoduché. Ďakujem ja e, určite e, budete súhlasiť s tým, že návrh zákona o minimálnej mzde bude znamenať výnimku pre tie štáty, ktoré majú organizáciu na vyššej úrovni a kde väčšina sa robí prostredníctvom kolektívneho vyjednávania. Súhlasíte? If you want to call it an exemption, call it an exemption. It's clear. Ak to chcete nazvať výnimkou, tak to nazývajte výnimkou. Ja som to jasne povedal, že my nebudeme nejakým spôsobom e, narúšať alebo komplikovať fungovanie tohoto systému tým, že by sme tam presadzovali európsky rámec minimálnych miest. My musíme zachovať to, čo dobre funguje nebudeme e, zasahovať do toho, čo dobre funguje. To je garancia, záruka, ktorú vám môžem dať. E, už máme 10-minútové oneskorenie, pokiaľ ide o otázky a odpovede, takže prosím vás, aby ste rešpektovali e, rečnícky čas. Druhé kolo začína pani Franz. Ďakujem, ďakujem vážená pani predsednička, pán komisár. Digitalizácia a E, rozvoj e, ekonomiky prostredníctvom platformy. Toto bolo spomenuté, znamená to príležitosti tak pre pracujúcich ako aj nezávislých živnostníkov. Ale pokiaľ ide o túto platformu, tak sú tam aj viaceré negatívne aspekty. Najmä môžeme vidieť, že tie kontrakty, že tam sú isté typizované kontrakty, sú tam niektoré a že to umožňuje aj nejaké nenormálne kontrakty. Ako chcete zabezpečiť e, ochranu pracujúcich, či už e, na základe kontraktov v tejto platforme? Chce komisia e, rozšíriť svoju právomoc aj na pracujúcich na týchto platformách? Ako si to predstavujete? Ďakujem. As I mentioned already, um... Ako som už povedal, musíme zabezpečiť, že technologický vývoj, ktorý nám uniká, musí v ňom garantovať sociálne garancie, pretože my sme v Európe vytvorili isté sociálne garancie a práve tie sú ničené týmto technologickým vývojom. Ako viete, v USA, v Kalifornii teraz prijali zákon, o pracujúcich na platformách. To je veľmi zaujímavé, pretože tam bola celá táto, e, celý tento systém platformiem vymyslený, vynajdený a oni vidia, že je tu istý, istá diera medzi sociálnym vývojom a ekonomickými podmienkami a musíme vlastne túto dieru, tieto nedostatky zaplátať. Komisia s tým už začala. Máme tu smernicu o predvídateľných a transparentných pracovných podmienkach, o odporúčaniach e, v oblasti sociálnej ochrany, ale aj pokiaľ ide o samostatne zárobkovo činných ľudí. Ľudia, ktorí pracujú v rámci platform, na platformách musia mať presne také isté práva ako ostatní pracujúci a takisto by mali mať právo na okrem iného aj na kolektívne vyjednávanie a to musíme vyriešiť. A takisto, keď sa e, samostatne zárobkovo činní ľudia stretnú na platforme, tak takisto e, by mali mať rovnaké práva. Hospodárka súťaž v rámci platformy je absurdná. My musíme vytvoriť rovnaký prístup k pracovným a sociálnym podmienkam pre všetkých pracovníkov na platformách. Ja budem spolupracovať s pani Vestager aj s komisárom pre priemysel. Mm, ja si predstavujem, že by sme mali zvolať veľkú konferenciu so zástupcami všetkých sektorov a tak by sme potom vypracovali dobré štandardy novej ekonomik digitálnej ekonomiky. Pani Fransen, ďakujem, pán komisár. Viete, ja som belgičanka, ako vy ste viete, a vy viete, že my máme veľké očakávania od vašej práce. Želali by sme si, aby ste pokračovali v tej vynikajúcej práci vašej vynikajúcej predchodkyne pani Tyson, takže prepáčte mi túto otázku, ktorú som vám položila. Ale tiež musím hovoriť o tých falošných nezávislých samostatne zárobkovo činných ľuďoch Aký je váš prístup k tejto kategórii e, ľudí bez toho, aby vlastne oni poškodzovali práva skutočných nezávislých pracovníkov? E, samozrejme, že nikto na nich nechce útočiť a tí, ktorí si to prajú, tak by mali zostať samostatne zárobkovo činnými. Je veľa mladých ľudí, ktorí si to želajú. My nechceme im zakazovať takúto činnosť, takúto formu zamestnania a práce. Na druhej strane títo pracovníci by mali mať rovnakú sociálnu ochranu ako ostatní, pretože keď nebudeme garantovať rovnakú sociálnu ochranu, tak budeme mať veľký problém o 10, 20 a 30 rokov, alebo možno, že aj okamžite, ak oni nebudú mať zdravotné poistenie. Čo sa stane, ak ochorejú, ak nemajú napríklad úrazové poistenie. A tu máme veľa príkladov z Uber ekonomiky s tzv. Ne, samostatne pracujúcimi. Čo bude potom? My musíme spolupracovať s so samostatne zárobkovo činnými osobami, ale niekedy máme ľudí, ktorí sú akože zamestnanci, ale pritom majú oficiálny štatút e, samostatne zárobkového e, zamestnanca. To musíme riešiť. Ďalší rečník. Ďakuj, e, ďalšia rečnička, pani Vino, ďakujem, e, pán Šmit, že ste tu pred nami. Ja som tu. Pokiaľ ide o bezpečnosť pracovných podmienok, to je často otázka života a smrti pre európskych pracujúcich. My ako socialisti sme sklamaní, že vo vašom e, poverovacom liste pani van der Leyen e, nespomenula opatrenia na zlepšenie pracovného prostredia. A preto vám, pán kandidát na komisára, budem klať tieto otázky. Bude komisia rozvíjať stratégiu bezpečnosti na pracovisku e, do konca vášho mandátu. E, pôvodne to tak malo byť, ale nie je tu vízia, najmä na redukciu pracovných úrazov. Máte v úmysle zaplniť túto medzeru, najmä pokiaľ ide o karcinogénne, mutagénne látky a na všetky nebezpečné látky, ktoré sú prítomné na pracoviskách? When you say that you want an economy which serves the people. Ke vy chcete ekonomiku, ktorá slúži ľuďom. Jedna z prvých vecí v tejto ekonomike je chrániť ľudí na pracoviskách. Je škandalózne, že ľudia na pracoviskách sú vystavovaní zdravotným rizikám dochádza tam k závažným nehodám a niekedy ani nemôžu odísť domov, pretože na pracovisku zomreli. Zdravie a bezpečnosť pri práci je pre mňa prioritou. Vy hovoríte, že to nie je v mojom mandáte, ale ono tam, to tam je. E, le, súvisí to s platformami aj s pracovnými podmienkami. Je to desiatý princíp sociálneho piliera a my musíme vypracovať akčný plán a implementovať sociálny pilier. A ak to bude potrebné, tak musíme prijať aj také legislatívne opatrenia, aby sme tento sociálny pilier mohli implementovať. Čiže k tomu určite dôjde. Ja si neviem predstaviť, že po up uzavretí alebo uplynutí tejto lehoty a uzavretí tohto rámca by sme povedali, že to už nie je potrebné. Ja na tom budem samozrejme permanentne pracovať. Budem predkladať návrhy kolegiu, budeme pracovať na nových dôležitých otázkach, o ktorých ste už hovorili. Takisto ste spomínali E, mnohé látky, ktoré súvisia s rakovinou, ako spomínali ste aj ďalšie škodlivé látky. Tam už naozaj veľa bolo urobené. My môžeme predložiť smernicu a začať legislatívny proces. Musíme detekovať nové formy ohrozenia a tu sociálni partnery teraz rokujú o digitálnej ekonomike a táto diskusia obsahuje aj tieto aspekty pracovných podmienok pretože v tejto novej digitálnej ekonomike sú pracovné podmienky veľmi dôležitým prvkom a ochrana zdravia sa týka napríklad aj duševných ochorení, ktoré treba riešiť. Ďakujem, pán Schmidt. Túto vašu odpoveď som si e, veľmi rada vypočula. Pokiaľ ide o pracovné podmienky. Bolo by dobré, lebo pracujúci si želajú menej stresu na pracovisku, pretože dochádza k veľkej strate produktivite v dôsledku problémov so svalmi. Pán Barózo a Juncker odmietli v tomto smere konať keď, keď budete vy komisárom. E, navrhli by ste dodatočné opatrenia, aby ste zlepšili pracovné podmienky, aby sa e, limitovali choroby, ktoré súvisia so stresom e, a s inými chorobami, o ktorých ste hovorili. Ja už som povedal, že my máme digitálnu ekonomiku a toto je jeden prvok. Je to súčasť veľkej transformácie v podnikoch a vo firmách, kde ľudia trpia veľkým stresom a niekedy dokonca dochádza aj k samovraždám. A my to všetko berieme veľmi vážne. Týka sa to nielen komisie, ale v prvom rade sa to týka zamestnancov a zamestnávateľov. Zamestnávateľia si musia uvedomiť, že táto situácia je zlá nielen pre ich zamestnancov, ale pre celú firmu. Takže my všetci si musíme uvedomiť, že je potrebné budovať povedomie, pokiaľ ide o hľadanie správnych riešení pre pracovné prostredie, či už to súvisí so stresom, burnoutom alebo svalovo-kostrovými chorobami. Nie je ľahké vytvoriť legislatívu na tomto základe, pretože niektoré krajiny sa o to už pokúšali, ale nenašli žiadne dobré riešenia. Je to otázka praktického prístupu a toho, že vlastne žiadny prístup nie je dobrý pre všetkých. To musí byť prispôsobené všetkým firmám a treba si uvedomiť, že to je zlé pre všetkých, pre pracovníkov aj pre firmu. Pretože ako náhle dôjde k nejakému mentálnemu ochoreniu, tak to neznamená niekoľkodňovú neprítomnosť, ale neprítomnosť niekoľko mesačnú, alebo to môže znamenať aj stratu e, schopnosti zaintegrovať sa opatovne do práce. Ja som optimista, verím, že dosiahneme výsledok. Ďakujem pani Brunen. Ďakujem pán Schmidt. E, slobodný poch- pohyb pracujúcich je jedna z najkrajších, jeden z najkrajších výdobytkov Európy. E, Európania majú možnosť využívať pracovné príležitosti, otvárajú sa nové trhy pre podniky a e, posilňuje sa tak prosperita a sloboda. Ale čoraz viac Európania majú pocit, že pravidlá slobodného pohybu nie sú spravodlivé a dochádza k nespravodlivej konkurencii medzi štátmi a pracujúcimi. Je to podporované realitou lebo vieme, že dva podniky, ktoré vykonávajú tú istú prácu v tej istej krajine, môžu mať e, veľmi rozličné náklady. Vy zdieľate, pán dezignovaný komisár, túto diagnózu a ako, ako podľa vás môžeme reagovať na túto situáciu, ktorá môže škodiť práve tomu pocitu európstva? E, nech sa páči odpovedia Ja si myslím, že E, voľný pohyb a voľné poskyt- osvoba poskytovanie služieb je jedna z veľkých, e, jeden z veľkých výdobytkov Európskej únie a keď sa aplikuje správne, teda nie e, v perspektíve podvodov alebo sociálneho dumpingu môže byť užitočná pre všetkých, ale v okamihu, keď skutočne dochádza k tomu, čo nazývame sociálny dumping, to začne škodiť a my už sme urobili veľký pokrok v oblasti smernici o vysielaní pracujúcich. Ja už som pred chvíľou hovoril, že je to princíp za rovnaká práca za rovnakú prácu, e, plá, rovnaká pláca za rovnakú prácu na rovnakom mieste. A ja by som povedal, že túto smernicu musíme škrupulózne rešpektovať. Je to v záujme všetkých, nie iba v záujme tých krajín, ktoré prijímajú pracujúcich, ale aj tých, ktorí ich vysielajú lebo žiadna krajina nemôže využívať sociálny dumping pre svojich zamestnancov. To nie je v duchu európstva. A ja rátam s autoritou pra, pre prácu, že zabezpečí, aby tento systém fungoval, aby podvod, sa bojovalo proti podvodom a aby tie pracovné podmienky boli čo najbližšie. So, sociálne zabezpečenie je veľmi komplexný problém, lebo my v Európe nemáme jednu a rovnakú sociálne, rovnaké sociálne zabezpečenie pre všetkých. Ani to nechceme. Každá krajina, každej krajine záleží na jej vlastnom sociálnom systéme a keď niekto ide na niekoľko týždňov alebo mesiacov do zahraničia, tak nemôžeme týchto ľudí aby sa prihlasovali do sociálneho systému týchto krajín, pretože tam sú veci, E, ktoré sa nikdy nebudú na týchto ľudí v pohybe vzťahovať. Takže ja naozaj nevidím veľmi veľké možnosti, ako v rámci slobodného poskytovania služieb možno rovnako aplikovať rovnaké pravidlá. Ale treba, aby sme pozerali, či skutočne, a opakujem, či skutočne v E, e, e, sa v rámci sociálneho zabezpečenia neaplikujú neakceptovateľné sociálne rozdiely. Ďakujem. Dodatočná otázka. Myslíte si, že táto sociálna konvergencia zlepší odpoveď na nedostatok konkurencie schopnosti v mnohých európskych krajinách? Zdávam sa, že našim cieľom je ekonomická konvergencia. To je veľmi dôležitý cieľ, pretože nemôžeme budovať solidárnu Európu na rozdieloch v oblasti ekonomického rozvoja a ani bez sociálnej konvergencie, pretože európska solidarita a sľub Európy je zdieľaná prosperita. Takže my musíme zabezpečiť, aby každý tam, kde žije, mal také pracovné a platové podmienky, ktoré by boli korektné a zároveň zabezpečujeme všetkým občanom slobodný pohyb. A my môžeme vidieť, že tu máme 17 miliónov Európanov, ktorí žijú v iných krajinách a nie v krajinách pôvodu. A keď žijú v iných krajinách ako v krajinách pôvodu a pracujú tam, tak pomáhajú bojovať proti nedostatku pracovnej sily, ktorá môže v tých či oných krajinách existovať. A to je na užitok všetkým. A slobodný e, pohyb podľa mňa nemôže byť nútený. To musí byť na základe dobrovoľnosti. A slobodný, zo slobodného pohybu musí mať e, úžitok e, jednotlivec, krajina, ktorá ho príjma, aj krajina, ktorá ho vysiela. From Econ. Pán Ferber, nech sa páči z Ekonu. Ďakujem pekne, budem sa snažiť hovoriť po nemecky. Vážený pán Schmidt, vo vašom mandáte poverovacom liste sa hovorí aj o úlohe. Hovorili ste o zaistení bank a ako si teda ako takéto zaisťovanie nezamestnanosti by mohlo vyzerať bez toho teda, aby sme nedospeli k takému morálnemu hazardu, to znamená, že by tu boli nejaké sluby, ktoré by sme potom nevedeli plniť. Takže ako si to predstavujete? Takže ja by som povedal, že všetko závisí od podmienok, kedy takéto, e, zaiste, takéto za, za, nastane. Na to potrebujeme precízny prípad, ako vlastne musí vyzerať taký hospodársky šok, kedy vlastne pristúpime k tomu, že takýto mechanizmus takéhoto spätného zaistenia vstúpi do platnosti. To sú vlastne parametre, ktoré musíme spoločne zadefinovať. A v tomto kontexte musí byť urobené všetko preto, aby už sme nemali moral hazard už predtým. E, nejde tu teraz o to, že tento nástroj vyprodukuje nejaké morálne riziko to by prispelo iba k tomu, že by sa posilnil ten moral hazard z minulosti. A my sa musíme preto postarať o to, aby sme mali dobrú rozpočtovú politiku, a ja viem, že sa vy za to zasadzujete, aby sme tu mali pravidlá, ktoré budú potom štáty musieť dodržiavať. To je úplne jasné. Nemôže to jednoducho byť tak, že sa nebudú dodržiavať pravidlá a potom príde nejaký nástroj, ktorý tú situáciu má zachrániť. To vôbec nie je ani zmysel tohto nástroja. Ale toto sú teda šoky v našom hospodárstve. Takéto šoky môžu aj asymetricky vyzerať a bohužiaľ to je súčasťou aj nášho hospodárskeho systému a my musíme tieto šoky jednoducho odpérovať. A o to tu ide. Nemôžeme tu mať nejaké permanentné prenosy, prevody z jedných do druhých, ale musíme jednoducho urobiť všetko preto, aby v prípade takýchto šokov vlastne tí, ktorí sú postihnutí, alebo tá, to postihnuté hospodárstvo nešlo ku dnu, a aby teda ľudia, ktorí žijú v takom priestore, v tom hospodárstve, mali určité sociálne zaistenie, aj keď štát má veľké ťažkosti zabezpečiť ich, a to z rozpočtových alebo finančných dôvodov. A toto jednoducho musí byť v tomto nástroje podchytené. Som optimistický, že sa to dá dosiahnuť. Pán Ferber, ešte konkrétne, keď hovoríte o hospodárskej situácii členských štátov Európskej únie za posledné roky, 10 rokov, kde konkrétne by ste povedali, že tu je možno nejaký prípad, kde takéto zaistenie nezamestnanosti by bolo potrebné využiť. Máte nejaký konkrétny prípad? Áno, mám konkrétne prípady, neviem, či je to tu teraz férové to spomenúť, ale keď sa pozriem na tú poslednú krízu, tak vidím, že v niektorých krajinách vlastne tá príčina nebola, že by boli, mali vyprodukované e, rozpočtové deficity. Oni sú vlastne obeťou tejto krízy hoci teda z počiatku boli veľmi stabilní, dokonca mali prebytky. A vy veľmi dobre viete, o ktorých krajinách hovorím. A sú to aj južné krajiny. A tieto krajiny boli absolútne postihnuté z tej krízy a prvou obeťou boli mladí ľudia. Mladí ľudia, ktorí nemohli nájsť prácu, boli nezamestnaní a to sú tie prvé obete. A preto sme vytvorili aj túto garanciu pre mladých, záruku pre mladých. Prepáčte, už nie sú doplnkové otázky, žiadne pripomienky. Takže pani Nina Jill, nech sa páči takisto za Ekon, máte minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán Schmidt, vy ste poukázali na úlohu sociálneho hospodárstva, pokiaľ je riešenie chudoby a znižovanie nerovnosti ja vítam ten dôraz zo strany EÚ, pokiaľ ide o sociálne hospodárstvo, pretože ja som presvedčená, že to podporujú alternatívne biznis modely, pričom sa riešia kľúčové problémy. Mohli by ste objasniť potenciál sociálneho hospodárstva v rámci udržateľného prechodu, ako by ste to skombinovali so súčasnými výzvami v rámci investície do sociálnych potrieb. A takisto nadviažem na to, čo povedal Markus Ferber, pokiaľ ide o E, e, ten, tú schému zaisťovania v nezamestnanosti. Mohli by ste rozvinúť, že ako by ste podporovali členské štáty, ktoré doposiaľ boli proti tomu a ako chcete zabezpečiť to, že takýto proticyklistický e, stabilizačný faktor bude fungovať v národných systémoch v prípade problémov, že sa budú stimulovať situácie bez toho, že by tu boli nejaké sankčné pocity. Prvá, pokiaľ ide sociálne hospodárstvo. Máme teda veľmi aktívnu sociálnu, sociálnu ekonómiu, a to vo viacerých regiónoch, ktorá vlastne prináša dôležité sociálne služby, predovšetkým teda tým, ktorí to potrebujú najviac, ktorí zabezpečujú starostlivosť o deti, starostlivosť o starších. Takže to sú veľmi dôležité sektory v našom našich spoločnostiach. Musíme tento sektor samozrejme posilniť, nielen preto, že máme dobre sociálne služby, ale aj preto, že je to vlastne aktívny vytvárač pracovných príležitostí. V celej kríze sme videli, že toto je ten sektor, kde vlastne neprišlo k úbytku pracovných príležitostí. Dokonca tu bolo, zaznamenal sa nárast, práve pokiaľ ide o tú schému poisťovania v nezamestnanosti. A pokiaľ ide o investície, áno, to je veľmi dôležité, parlament má právo e, v rámci Junckerovho plánu dávať pôžičky aj ho sociálnemu hospodárstvu. To je veľmi dôležité uvedomenie si a uznanie hospodárskej a sociálnej úlohy sociálneho hospodárstva. A to znamená, že sa musíme sústrediť teda na sociálne investície. Ak chceme mať konkurencieschopné hospodárstvo, tak potrebujeme aj stabilné sociálne podmienky, a to znamená sociálne investície v prípade vzdelávania, starostlivosti o deti a zdraví. Takýmto spôsobom dosiahnete dobré hospodárstvo, keď máte stabilné sociálne prostredie, to znamená investície do sociálnych služieb, to je veľmi dôležité. A potom to nové hospodárstvo, je tu určité prepojenie medzi novým hospodárstvom, tzv. new economy, ale je to takisto otázka udržateľnosti, kde táto nová, e, nové hospodárstvo môže byť aktívne, napríklad nové modely v prípade energetiky. Ďalšie otázky. pokiaľ ide o schému nezamestnanosti, musíme presvedčiť ostatných. A ja vnímam tie výhrady, ktoré sme tu počuli, že nie je to model iba na financovanie alebo podporovanie morálneho rizika hazardu, ale je to v záujme teda nie krajiny, ktorá má z toho osoch, ale je to v prospech všetkých krajín, predovšetkým v prospech stabilnej menovej únie. Pani Jill, doplnková otázka. Pokiaľ ide o otázku nezamestnanosti, hovorili ste o dopade digitalizácie a umelej inteligencie v rámci Európskej únie. 50 pracovných príležitostí v budúcnosti buď zmizne, alebo sa zmenia. Je tu 61 miliónov ľudí, ktorí majú nízke množstvo zručností, takže aké opatrenia vlastne vy ako komisár navrhnete, aby sa riešil tento nedostatok zručností, ktorý existuje? A takisto berúc do úvahy aj tú rodovú rovnosť, ktorá je potrebná práve v oblasti technológií. Nebudem teraz hovoriť o tých 50%, ale práve pokiaľ ide o dopad digitálneho hospodárstva, tej transformácie, to bude veľmi citeľné a silné. Avšak čo sa neberie do úvahy, to sú tie nové pracovné príležitosti. Tieto sa vedia zaplniť iba vtedy, keď máte dobré zručnosti, takže E, aktualizácia zručností, preškolovanie, to je kľúčová otázka pre najbližšie roky. Musíme urobiť všetko preto, aby teda nielen mladí ľudia mali správne zručnosti, dobré vzdelanie, ale aj tí, ktorí už majú prácu, aby sa preškolovali, zaškolovali, aby zvládali tie transformácie, ktoré zažijú v rámci tej práce, ktorú vykonávajú. Sú tu určité práce, ktoré vymiznú v budúcnosti. Takže musíme investovať viac do aktualizácie zručností. ESF Plus musí venovať viac peňazí, vyčleniť viac peňazí práve do tejto oblasti. To je kľúčové a musí to byť zaintegrované aj v rámci špecifických odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ale napokon to sa vlastne v nedávnej minulosti aj udialo. Takže myslím si, že investovať peniaze do ľudí to je kľúčové. Máme program pre zručnosti a dezignovaná predsednička komisie ma pozvala, aby sme posilnili, oživili túto agendu pre zručnosti. Ďakujem pekne za vašu odpoveď, ale to nebola doplnková otázka, bola to nová otázka, upozorňuje na to pani predsednička. Požiadala by som vás, aby ste skutočne dodržiavali ten časový harmonogram, už meškáme, takže poprosím vás, otázka má zabrať minútu, nie viac ako minútu. Možno menej pripomienok a viac otázok. Ďalej dostane slovo pán Satúri. Máte otázku? Nech sa páči. Áno, pani predsednička. Ja si myslím, že sa môžeme všetci zhodnúť na tom, že európsky projekt spočíva na dvoch pilieroch právo na prácu, ktorá musí patriť všetkým a sociál, sociálny sokel musí takisto chrániť všetkých. A samozrejme, že e, máme situáciu tzv. nezávislých pracovníkov, ktorí sú nútení svojimi zamestnávateľmi byť nezávislými. Oni pracujú bez e, rešpektovania pracovných pravidiel a bezpečnostných pravidiel a vlastne nakoniec je tam toľko medzičlánkov, že nakoniec, keď k niečomu dôjde, nie je nikto zodpovedný. V prípade nehody e, ten, ten, to, to sociálne minimum nie je rešpektované. A preto ja chcem, pán komisár, aby ste boli presní v tejto oblasti. Chcete v legislatíve posilniť legislatívu tak, aby chránila všetkých v Európe a chcete takisto e, zvýšiť zodpovednosť e, zamestnávateľov, aby v prípade, keď dôjde v teréne k problémov, aby, e, sa, e, aby sme mohli nájsť prvého príkazcu a naš, nájsť zodpovedného. Ďakujem. Veľmi presne k prvej otázke, pokiaľ ide o tzv. subdodávateľov. Prvá smernica, ktorá modifikovala vysielanie pracujúcich, jasne stanovila zodpovednosť za e, týchto E, subdodávateľov a takisto aj tých, ktorí dodávajú týchto subdodávateľov. A je tu teda istá reťaz a tam musí byť každý jasne identifikovaný. A samozrejme aj dohľad nad e, pracovnou bezpečnosťou musí toto sledovať, tam, najmä tam, kde je nejaká obskúrna situácia, kde nie je možné stanoviť zodpovednosť jednotlivých článkov a to všetko na úkor pracujúcich, ktorí vlastne E, pracujú v inej krajine na základe nejakej schránkovej firmy. Samozrejme, e, toto my môžeme e, rozvinúť, ale to si bude vyžadovať rozvinutie tých pravidiel a aplikáciu tých pravidiel, ktoré už existujú. A pokiaľ ide o prácu, tak myslím, že si musíme uvedomiť, že táto predstava konkurencie každého s každým nie je a nemôže byť základom nášho ekonomického systému. Nazdávam sa, že si to začíname uvedomovať a skutočne my chceme nájsť tie skutočne výhody tej skutočnej trhovej ekonomiky s právami a sociálnym vyjednávaním. A toto musíme podporovať každá kategória pracovníkov musí mať sociálne práva. Hovorili sme o pracujúcich na platformách, hovorili sme o vysielaných pracovníkoch, ktorí nemôžu pracovať za akýchkoľvek podmienok a bez kontroly. Takže tam, kde si všimneme, že skutočne dochádza k zneužitiu, tak je dôležité, aby sme sa za každé spýtali, ako chceme obmedziť e, túto situáciu, toto zneužívanie a ako proti nemu budeme bojovať. Ja viem, že všetky tieto subdodávateľia, tí nedobrovoľní, e, nezávislí pracovníci, to všetko existuje. My potrebujeme pravidlá a na základe týchto e, pravidel budeme pracovať počas budúcich piatich rokov. E, ďakujem, pán komisár, za odpoveď. Zdá sa mi, ale odpovedzte mi, že v prípade vysielania a subdodávateľov kontrola aplikácie pravidiel je v národnej kompetencii. Ale my chceme, aby to Európa robila. Ale ak chceme, aby Európa toto kontrolovala, tak to nemôžeme nechať na pleciach jednotlivých štátov. A myslíte si, že bude možné vytvoriť nejaký orgán, ktorý by mal túto zodpovednosť na európskej úrovni? Myslím si, že Európa je vždy e, vecou e, postupnosti istých krokov, ktoré nasledujú jeden za druhým a myslím si, že vytvorenie nejakého orgánu pre prácu nám musí najskôr dať dôležité nástroje, pretože orgán, ktorý je zodpovedný za prácu, to sú štáty, to sú orgány, ktoré sú zodpovedné, ale to sú aj sociálni partnery a odbory. Takže ja si myslím, že E, tento orgán môže organizovať inšpekcie na miestach, na pracoviskách a možno sa to aj tak dialo. A potom ale je potrebné predkladať e, konkrétne návrhy, aby sme mohli efektívne bojovať proti týmto odchýlkám a zneužitiam. A ja jasne hovorím, že štáty musia mať prostriedky a zdroje konštatujem, že každý sa sťažuje na sociálny dumping a zároveň, a hovorím aj o krajine, ktorú poznám veľmi dobre, e, tie skutočné zdroje, napríklad pokiaľ ide o pracovnú inšpekciu, sa nezvýšili a dokonca boli znížené. A my nemôžeme na jednej strane hovoriť o sociálnom e, dumpingu, na druhej strane nedisponovať nástrojmi. Európa E, tlačí členské štáty, aby kontrolovali spôsob, ako organizujú spoluprácu a Európa tu tiež zohráva dôležitú úlohu a to treba mať na zreteli. Pane Lízy, nech sa páči. Grazie, Ďakujem, pani predsednička. Budem hovoriť po taliansky. Pán Šmit, chcela by som eh, upriamiť pozornosť v mojej otázke na eh, cezhraničné aspekty pracovania. Eh, toto dáva veľký dôraz na otázky delokalizácie a koordinácie sociálnych systémov v rámci Európskej únie. Pokiaľ e, ide teda o e, túto tému, v marci príslušný text žiaľ nezískal e, kvalifikovanú väčšinu na rade v dôsledku opozície určitých krajín, ku ktorým patrilo aj Luxembursko. Ako zamýšľate zosúľadiť národné záujmy vašej krajiny s politikou, že sa vlastne nešíri na mieru, ale že všetko má byť rovnaké pre všetkých? No a potom tu máme fenomén delokalizácie v rámci členských štátov, mobilitu e, pracovníkov, vysielanie pracovníkov. Toto môže predstavať veľmi nebezpečnú formu sociálneho dumpingu, ako sme už e, počuli. Zamýšľate vytvoriť nové priemyselné politiky, ktoré by nejako obmedzovali e, delokalizáciu a sociálny dumping? Sur le, la première question du 883, pokiaľ ide o tú prvú otázku, áno, nemali sme tu kvalifikované väčšiny, ale nebolo to Luxembursko, ktoré chýbalo v tejto kvalifikovanej väčšine vzhľadom na tú váhu, ktorú zohráva Luxembursko. Ale chcel by som vás uistiť, ja som komisárom, respektíve dezignovaným kandidátom na komisára, nie som Luxemburčanom, ktorý mimochodom má ešte ambície stať sa aj komisárom ja, a čo je pre mňa veľmi dôležité a pre všetkých komisárov, to sú spoločné záujmy, európske záujmy, takže nemajte žiadne obavy v tejto téme. A ja dúfam, že sa nám podarí práve vďaka Európskemu parlamentu nájsť dobré riešenie, práve pokiaľ ide o 883, vyvážené riešenie pre všetky tie dôležité aspekty, ktoré umožňujú vyváženú mobilitu a dobrú ochranu všetkých zamestnancov, pokiaľ ide o otázku sociálneho zabezpečenia. A pokiaľ ide sociálny dumping, myslím si, že my sme tu teraz zaviedli celú sériu opatrení v rámci komisie, hovorili sme o smernici, o vysielaní zamestnancov a teraz treba urobiť všetko preto, aby sa to správne implementovalo Nestačí iba vytvoriť stále nejaký nový nástroj právny alebo legislatívny nástroj, čo je však dôležité, aby sa to dobre implementoval a to detailne, tak ako to tu bolo práve povedané v rámci tej predchádzajúcej otázky. Krupulózne treba tie pravidlá, ktoré vytvárame, uplatňovať. A ak tu budú nové situácie v prípade sociálneho dumpingu, treba potom rýchlo zareagovať a vytvoriť e, nové opatrenia, ktoré budú zacielené práve na tieto nové situácie. Avšak ja si myslím, že teraz máme určité nástroje, ktoré treba jednoducho využívať. Zopakujem to ešte raz. Európsky úrad pre prácu je novým nástrojom, ktorý musíme oživiť, musíme ho nechať fungovať a to účinne. Ďakujem, doplnková otázka. k sociálnemu e, dumpingu a neleálnej e, konkurencii. Čo by ste k tomu povedali? E, máme tu takúto situáciu medzi Talianskom a susednými krajinami. Treba zabraniť, aby sa neznižovali sociálne podmienky, za ktorých pracujú pracovníci a aby ten prechod, v ktorom sa momentálne nachádzame, E, sa podaril. Mohli by ste povedať, ako vnímate e, otázku ohľadom mzdových politík v Európskej únii. Sú veľmi veľké rozdiely medzi nákladmi na prácu, ktoré sú vlastne pôvodom e, silnej nespravodlivosti a delokalizácie, či už pokiaľ ide o otázku trhu, ako aj práce. Ďakujem vopred za vašu odpoveď. Myslím, že už ste naznačili, že čo treba spraviť. Našou ambíciou je aktivizovať, posilniť sociálnu konvergenciu. Ne, ako hovorím, nemôžeme vytvárať konkurencieschopnú Európu, inovatívnu Európu, ktorá bude na zabrzdenej schopnosti hospodárskej súťaži fungovať, kde budú nízke platy. To nie je model, ktorý bude fungovať, pretože budú vo svete vždy také regióny, kde sú ešte nižšie platy. Avšak, keď hovoríme o rámci, ktorý sa týka minimálnej mzdy, respektíve keď sa snažíme dospieť k nejakej platovej konvergencii v rámci Európy. Konvergencia to neznamená, že budú tie platy rovnaké, to neznamená, že minimálne platy v Bulharsku, Rumunsku alebo neviem kde budú rovnaké ako v Luxembursku alebo vo Francúzsku. Avšak konvergencia, áno, treba pracovať na tejto konvergencii a myslím si, že ak vytvoríme takýto rámec ohľadne minimálnej mzdy, tak to bude mať potom dopad aj nad rámec tej minimálnej mzdy. Bude to mať dopad na všetky formy platov a myslím, že to umožní lepšie bojovať proti sociálnemu dumpingu. Ďakujem pekne. Teraz pani Sídlo, máte možnosť pýtať sa otázku. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o vaše budúce otázky zodpovednosti, tam je aj téma tej záruky pre deti. E, našim cieľom je bojovať proti chudobe. A práve vďaka tým opatreniam, ktoré sme prijali napríklad my v Polsku, tak sme zredukovali o 50 chudobu. A pokiaľ ide o vaše reakcie, vy hovoríte, že na to, aby sa zlepšila otázka detí, treba zlepšiť podmienky v rodinách. A preto by som sa chcela spýtať, že či sa toto týka aj napríklad toho, že sa odoberú deti rodičom od e, detských úradov. Častokrát sa berú deti rodičom bez nejakého opodstatnenia. Európsky parlament prijal predsa uznesenie e, v poslednom mandáte k tejto téme, ale komisia odmietla venovať sa k tejto téme, takže bude sa venovať tejto téme. Mais pourquoi la commission refuse ale prečo komisia odmietla? No pretože to nie je kompetencia Európskej únie. Je to kompetencia, ktorá spočíva na pleciach členských štátov. Ja predsa nemôžem sa vyjadriť k tomu alebo onému prípadu. Možno tam boli prípady, kde vlastne záujem dieťaťa bolo, bolo záujme dieťaťa, aby nezostalo to dieťa s rodičmi. To sú špecifické prípady a predsa nebudeme toto riešiť na úrovni Bruselu, že kedy koho a za akých podmienok, kde treba postupovať patričným spôsobom. Ja si myslím, že toto jednoducho fundamentálne závisí od e, kompetencií členských štátov a služieb v tých členských štátoch, ktorí sa tomu venujú. A pokiaľ ide o tú detskú záruku, Child Guarantee, všetky kroky, ktoré by podporovali rovnosť príležitosti detí, pokiaľ ide o investície vlastne do detí, to treba privítať a musí to byť dané k dispozícii všetkým tým, ktorí by mali možnosť záujem ísť touto cestou tak isto. Ďakujem pekne. Máte ešte doplnkovú otázku? Bez pochyby hovoríme o zodpovednosti jednotlivých členských štátov. Nemyslíte si, že takáto spolupráca medzi členskými štátmi by mala fungovať. Pretože občania Európskej únie, ktorí sa obrátili na parlament a na Európsku komisiu, sú Európanmi a mali pocit, že treba s nimi zachádzať ako s občanmi nie druhej kategórie. A preto Nemyslíte si snáď, že komisia rovnako ako parlament by sa mal venovať tejto otázke a možno komisia by mohla sa venovať e, takejto činnosti v súčinnosti členskými štátmi. Zopakujem to ešte raz, že jednoducho nie je to v kompetenciách komisie priamo zasahovať. Ak sú tu teda takéto prípady medzi členskými štátmi, ktoré vyvstali, alebo to súvisí s, rodičo, s rodinným právom. A treba sa samozrejme pozrieť na to, ako by sa takáto situácia dala vyriešiť, ktorá vznikne, pretože máme, žijeme v svete, kde rodiny žijú v iných krajinách, kde teda v zahraničí, kde vlastne e, rodičia sú zmiešaní pár, a treba urobiť všetko preto, aby sa uplatňovali pravidla v záujme dieťaťa. O to nám ide. My sme predsa všetci ratifikovali dohovor o právach dieťaťa a treba dbať o to, aby tieto práva boli dodržiavané. Mr. Kimperopoulos. Ďakujem pekne. Ďalší prihlásený, nech sa páči. Vážený pán zvolený komisár, Európa by mala organizovať konferenciu E, o budúcnosti Európy. Ja by som chcel vedieť, či komisia plánuje začleniť aj opatrenia v rámci stratégie pre postihnutých pre obdobie do roku 2030, aby sa zlepšil prístup k pracovnému trhu pre ľudí s handicapom. Vrátanie opatrení, ktoré by podporovali sociálne začlenenie a sociálne podniky, ktoré by boli E, ktoré by išli cestou náboru prístupného a takisto aj pokiaľ ide o prístup na prácu, na pracovisko a domov, aby to jednoducho bolo prístupné aj pre ľudí s handicapom. Um, I think we have adopted recently now uh, the accessibly uh, access ja si myslím, že sme prijali ten zákon o prístupnosti tzv. Accessibility Act, ktorý má zlepšiť životný štandard ľudí s postihnutím. Avšak je úplne zrejmé, že naša politika zamestnávania musí sa viac sústrediť práve na to, čo by sme mohli nazvať e, tými zraniteľnými časťami spoločnosti. Ak sa pozrieme na čísla, tak uvidíme, že ľudia, ktorí majú handicap zdravotný, sú tými, ktorí zažívajú najväčšie ťažkosti alebo teda sú tými, ktorí majú najväčšie ťažkosti, aj pokiaľ ide o pracovný trh, pretože poprvé nemajú zručnosti. Prečo nemajú zručnosti? Pretože naše školské systémy v podstate nie veľmi častokrát podporujú rozvoj ľudí s, tak, s zdravotným postihnutím, takže nemajú tie príležitosti si osvojiť tieto zručnosti, pretože naše školské systémy nie sú vypracované špecificky pre uh, túto časť spoločnosti a aby sme tu nemali diskrimináciu, pretože nechceme mať diskrimináciu, to je jeden z našich hlavných princípov, musíme urobiť všetko preto, aby ľudia so zdravotným postihnutím skutočne mali rovnaké príležitosti, rovnaké e, možnosti aj na trhu s prácou. A preto treba vytvoriť väčšie finančné zdroje, tak aj pokiaľ ide o ESF, a investovať ich do politik, ktoré budú sa týkať všetkých kategórií našej spoločnosti, ktorí majú ťažkosti na trhu s prácou a postihnutí ľudia sú súčasťou tejto skupiny. Takže toto je náš skutočný cieľ na to, aby naša spoločnosť bola ešte inkluzívnejšia a o to nám ide. Preto by som chcel z tejto témy urobiť jeden z našich hlavných cieľov, jeden z našich hlavných a kľúčových, jednu z našich hlavných kľúčových tém, aby sme dali možnosť všetkým vrátane ľudí, ktorí majú zdravotné postihnutie. A chcel by som povedať, že môžu nám pomôcť napríklad práve nové technológie. To je tá správna cesta. Ale v tom prípade musíme umožniť a pomôcť a podporovať ľudí, aby získali tie správne stratégie, a zručnosti a ja som presvedčený, skutočne vyjadrujem optimizmus, že môžeme zrušiť tie rozdiely, ktoré tu máme. Doplnková otázka, nech sa páči. Myslíte si, že spoločná sociálna zodpovednosť by mohla byť vhodným nástrojom na to, aby sa stimulovalo to, že zamestnávateľia budú zamestnávať aj ľudí s postihnutím a takýmto spôsobom budú stimulovať zamestnávateľov, aby tento proces sa e, rozbehol. Skutočne vám veľmi pekne ďakujem za vaše odpovede. I'm a, I'm a believer in this. Uh, ja som hlboko presvedčený o sociálnej zodpovednosti, ale zároveň neočakávam od nej všetko. Takže musíme mať aj určité pravidlá, a musíme zaviazať zamestnávateľov, aby tie pravidlá dodržiavali. Sú tu krajiny, kde zamestnávateľia musia zamestnať minimálne 1% alebo 5%, neviem presne koľko tomu je, v Luxembursku je to 5%. 5% zo zamestnaných musí mať e, zdravotné postihnutie alebo zamestnajú postihnutých ľudí do miery 5%. Ide tu o to, aby naša spoločnosť bola skutočne súrodejšie, aby sme dali možnosti aj ľuďom s postihnutím. Keď som bol ešte ministrom pre prácu svojho času, tak som videl, že skutočne nie je nejaký rozdiel čo do kapacít, schopností ľudí, ktorí majú zdravotné postihnutia iných. Treba povedať, že niekedy sú títo ľudia ešte produktívnejší, pretože ich motivácia je oveľa vyššia. Takže apelovať takto pozitívne, stimulovať zamestnávateľov, áno, ale zároveň aj ich trochu donútiť a pomôcť im, pretože treba vždy aj pracovisko uspôsobiť potrebám ľudí s postihnutým. To sú nástroje, ktoré budeme podporovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, budem hovoriť po švedsky, hovorí pani Al-Sahlani. Ďakujem pekne, vážený pán kandidát. Ďakujem aj za vaše ústne odpovede e, vopred a za písomné. E, ja vidím, že máte veľký entuziasmus. Ja to vidím, pokiaľ ide o článok 45 e, zmluv, sa uvádza, že Európska únia musí rešpektovať zvrchovanosť jednotlivých členských krajín a rešpektovať tradície týchto krajín. Toto nemôže obchádzať komisia, pokiaľ ide ani o pravidlá subsidiarity. A keď sa pýtam túto otázku, prečo sa ju teda pýtam, pokiaľ ide o tzv. dohody o kolektívnom vyjednávaní v krajinách severu, a bolo povedané, že netreba opravovať to, čo nie je pokazené, ale potom sú tu návrhy, Takže mňa by zaujímalo, ako chcete zabezpečiť to, že nebudete opravovať to, čo funguje a budete skutočne rešpektovať autonómiu vašich partnerov. Ja teda už iba zopakujem to, čo som povedal. Skutočne som veľkým fanúšikom subsidiarity a takisto som fanúšikom sociálnych systémov, ktoré sú založené na silnom sociálnom dialogu a silných sociálnych partnerov. Bolo by úplne absurdné zasahovať do systémov alebo snažiť sa meniť tieto systémy. Takže ak my predložíme text, rámcový text ohľadne minimálnej mzdy, tak tu budú plné záruky pre všetky systémy, ktoré vychádzajú práve z otázky kolektívneho vyjednávania. Neviem, čo by som k tomu mohol viac povedať. Ja vás o tomto uistujem. A chcem vás uistiť aj o tom, že budem v kontakte s kolegami, ktorí v budúcej komisii sa budú venovať týmto témam, avšak budem v kontakte prirodzene aj s Európskym parlamentom a s tými z vás, ktorí citlivo vnímate túto otázku. Viacerí z vás to opakovane nastolili a takisto navštívim krajiny ako Švédsko, ale aj ďalšie krajiny, aby sme boli v kontakte so sociálnymi partnermi a uistili sa o tom, že vaše systémy budú skutočne ponechané a nikto sa do nich nebude vmiešavať. Doplňujúca otázka. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Áno, toto odbúralo trochu tie moje obavy, ale niekedy sa situácia vyvinie tak, ako sa vyvinie. A my jednoducho máme takéto modely, ktoré súvisia s našou kultúrou a históriou. A funguje to veľmi dobre. Zabezpečuje to vysokú mieru práv a je to pre nás veľmi dôležité. A takisto hovoríte o sociálnom dialogu a hovoríte, že sociálni partnery e, majú možnosť participovať na tomto sociálnom dialogu? Ako ho chcete štrukturovať tak, aby sociálni partnery boli zainvolvovaní? Nech sa páči. Práve pokiaľ ide o túto konkrétnu tému. Ja si myslím, že keď hovoríme o rámci alebo právnom rámci ohľadne minimálnej mzdy, tak si neviem predstaviť, že nebudem v kontakte so sociálnymi partnermi. To si skutočne neviem ani predstaviť nie len pokiaľ ide o spoločné rozhovory na európskej úrovni s sociálnymi partnermi, ale budem v kontakte s jednotlivými partnermi v členských štátoch, práve pokiaľ ide o tie krajiny, kde to je veľmi citlivá téma z dôvodov, ktoré ste spomenuli. Budem s nimi v kontakte a urobím všetko preto, aby sme sa uistili, že to, čo chceme my vytvoriť, je niečo, čo bude v absolútnej miere chrániť systém. Toto nie je vôbec problém Nejde tu o to, že chceme transformovať alebo meniť, modifikovať systémy, ktoré fungujú dobre. Ešte raz by som vás chcel teda upokojiť, ak je to vôbec možné, že toto nie je môjim úmyslom, ani to nikdy nebude. Mr. Patton, your, your question. Pán Patton, nech sa páči vaša otázka. Súhlasí pán komisár so mnou v tom, že pokiaľ ide o pracovné miesta, e, Európska únia je inštitucionálne rasistická, napriek e, tomu, čo spomína vo e, vašom povlacom liste, s ktorým pani van der Leyenovej, nemáte žiaden plán, pokiaľ ide o šokujúcu situáciu týkajúcu sa 15 miliónov ľudí, ktorí prichádzajú z etnických menšín. Jeden zo štyroch z nich je diskriminovaných v práci. 76 tých, ktorí nie sú ani e, e, zamestnaní, ani e, školení, práve spadajú do takýchto menšín v niektorých členských štátoch. Afro-Belgičania sa nachádzajú v takejto situácii, majú trikrát väčšie riziko, že sú nezamestnaní. Ľudia s migračným pozadím sú veľmi ohrození, pokiaľ ide o nezamestnanosť. Pokiaľ e, e, ste bieli, je vaša situácia jednoducho lepšia. Takže treba, aby Európska únia začala aj so svojimi, e, sama od seba, so svojimi vlastnými inštitúciami. Prečo by členské štáty sa mali zaoberať komisiou alebo komisármi, pokiaľ nedokážu upratať sami doma? Alebo nesúhlasíte, že by Európska únia bola inštitucionálne rasistická? Môžem byť stručný. Nediskriminácia je základný princíp Európskej únie, ale nie som naivný. Nie som naivný, viem, že sú tu e, zraniteľné e, skupiny obyvateľstva, ktoré trpia aj na trhu práce. A naozaj nie sú tu len dobré princípy, potrebujeme mať e, k dispozícii aj tie správne nástroje na ich implementovanie všade, vrátanie našich e, vlastných podnikov, našich e, inštitúcií, kdekoľvek. Toto je niečo, čo tiež charakterizuje Európu. Musíme na tom tvrdo pracovať a už som sa vyjadril k zraniteľnej populácii. To spadá aj na ľudí s odlišným pôvodom. Určite sa budem zasadzovať za to, aby tento princíp nediskriminácie z akéhokoľvek dôvodu sa naozaj uplatňoval a vymáhal a je to na členských štátoch, ale samozrejme aj na všetkých podnikoch. A mnohé inteligentné firmy už e, začali tomu rozumieť, pochopili, že rozmanitosť je veľkým plusom, takže podporujme ich a e, znásobujme, opakujme ich. Dobrý príklad, pán Paten. E, to vám nekúpim, e, pán Šmit. 20 e, rokov potom, čo vstúpili do platnosti európske zákony o diskriminácii, Európska únia sa stále schováva, tvári sa, že farboslepa, rovnaký prístup k zamestnanosti by tu mal byť nezávisle od etnického pôvodu, ale vy tu nemáte žiadne špecifické programy v tejto oblasti. Slúpili ste konkrétne kroky, ale nič Ehm, ste nepovedali konkrétneho k tomu, prečo nemôžete začať e, okamžite e, konať napríklad s tým, že zlepšíte veci u vás doma, e, vo vnútri vlastnej inštitúcie. Opäť nemám žiaden problém tak urobiť, dajte mi šancu. Ja ešte nie som komisánorom, som len dezignovaný na tento post. Diskriminácia, boj proti nej e, sú veľmi vysoko medzi našimi prioritami a to je jednou z priorit e, naozaj celej komisie a hlavne predsedničky komisie, takže e, chceme na tom pracovať. Ale nič nie je také jednoduché, je ľahké niekoho odsúdiť, ale nie sú tu ľahké riešenia žiad. Dva, čo bolo dva, pred 20 rokmi, to je minulosť. Ja nie som zodpovedný za minulosť, možno budem zodpovedný za budúcnosť. Takže potom sa vráťme o 5 rokov a e, prehodnoťme túto situáciu. Pán e, Pizarro, e, vaša otázka, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán Šmit, za hĺbku vašich odpovedí. Napriek pozitívnemu vývoju v roku 2017 naďalej 100 13 miliónov Európanov žije v nebezpečenstve sociálneho vylúčenia alebo e, chudoby. A to je z nášho hľadiska nepriateľné. A preto, pán dezignovaný komisár, e, vy sa zavezujete predstaviť európsku stratégiu boja proti e, chudobe, ktorá by sa vzťahovala na všetkých a bola by integrovaná a bojovala by proti E, chudobe a nebezpečenstvu chudoby pracujúcim, e, penzionovaných ľudí, aby boli e, pracovné miesta, vzdelávanie prí, prístupné, lebo nezamestnanosť mladých ľudí stále dosahuje veľmi vysoké čísla. Um, Mali sme ambiciózny cieľ o 20 miliónov chudobných ľudí menej. Nedosiahli sme ho. Došlo tu k zlepšeniu v posledných rokoch, ale nedosiahli sme tento cieľ, ktorý sme si stanovili v roku 2010. Veľa hovoríme o chudobe, myslím, a je ťažké akceptovať, že v najbohatšej časti sveta je toľko veľa. Jeden e, z piatich ľudí, ktorí žijú v chudobe, dokonca často vo veľmi e, hlbokej chudobe. Takže myslím, že potrebujeme efektívne, dobre podložené zdroje e, pre boj proti tejto situácii. A potrebujeme dobrú stratégiu na to, už som to spomenul, je to v záujme každého, každého členského štátu a, únie ako celku. Takže musíme používať európske zdroje. Je tu tá myšlienka eh, tých 25 e, zdrojov, e, ktoré majú ísť na boj proti chudobe a za e, začlenovanie. Parlament navrhuje viac. Potrebujeme tu mať celistvú stratégiu pre túto oblasť. Hovorili sme o deťoch, tie sú veľmi dôležité v tejto stratégii pre boj proti chudobe, ča, detská záruka je súčasťou tejto stratégie. Nemôžeme za ruku pre deti oddeliť od tej celkovej stratégie boja proti chudobe. Mladí ľudia, áno, často nemajú dobre zručnosti, potrebujú teda, aby sme sa na tieto kategórie zraniteľné sústredili aj e, e, e, ľudí z postihnutím alebo ehm, rodičia, ehm, e, samovychovateľia sú najviac ohrozených e, chudobou. Takže toto si nám zavyžaduje takúto celistvú stratégiu. Potrebujeme e, zdroje, ESF+, tu budeme mať. Potrebujeme aj silné línie, pokiaľ ide o odporúčania pre jednotlivé krajiny pretože aj tu nemáme riešenie, ktoré sa dá napasovať na všetkých. Máme tu odlišné kontexty v jednotlivých regiónoch, lokalitách, mestskú chudobu, vidieckú chudobu. Je to veľmi e, odlišný obraz. Takže naozaj chceme aj vyzývať členské štáty, aby e, sa, tomu, e, aby sa toho vážne chopili, pretože oni majú dôležitú úlohu. Pán Šmit, pokiaľ ide o bod proti chudobe, tu sa musíme vrátiť k otázke minimálneho príjmu. A musím sa vás spýtať, či sa zasadzujete za európsky rámec, nejakú smernicu e, k e, schémam dôstojného minimálneho príjmu pre všetkých. Treba e, urobiť spoločné štandardy, zaviesť ich v všetkých členských štátoch ohľadom tejto otázky. Do Nechcem e, sa teraz e, zaviazať k jednotlivému, k určitému typu nástroja. Môže ísť o smernicu, môže ísť o iný nástroj. O to nejde. Ide o to, že naozaj potrebujeme v každom členskom štáte správnu úroveň minimálneho príjmu. Ale minimálny príjem je naozaj veľmi e, zásadným nástrojom, ak neexistuje alebo je na príliš nízkej úrovni, máme v našich spoločnostiach obrovské problémy. Nebudem zachádzať do detajlov. Ale je to takisto len súčasť cel, nejakej celistvej stratégie. E, z, z bývanie, e, zručnosti, vzdelávanie. Bývanie napríklad je veľmi dôležité. Ak si ľudia nemôžu dovoliť dôstojné bývanie, tak sa nedostanú tak ľahko z chudoby, nedostanú ľahko pracovné miesto. A toto je ten začarovaný kruh, ktorý musíme prelomiť. Pani Walsh, vaša otázka. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár. Pri predchádzajúcej otázke ste e, stručne spomenuli úlohu, ktorú musíme zohrávať všetci pri podpore našich e, Eh, obyvateľov, pokiaľ ide o eh, zdravie. Jeden zo šestich našich eh, občanov majú problémy s mentálnym zdravím a je to spojené s veľmi vysokými nákladmi. Predstavuje to viac než 4 nášho HDP miera zamestnanosti je značne nižšia pri našich občanoch s, mentálnym, s problémy mentálneho zdravia, preto teda sa treba venovať tejto otázke na rade v Európskej komisii, e, v Európskom parlamente. Pán komisár, môžete načetnúť nejaké e, špecifické e, programy, ktoré, ktorým by ste sa chceli venovať tejto otázke? Toto je prepojené s celkovou politikou pre ľudí s handicapom. Je to súčasťou tohto Musíme nájsť schémy pre týchto e, e, ľudí. Môžu možno pracovať, ale e, nemôžu prieť každé pracovné miesto, možno nemôžu pracovať na plný úvezok. Musí existovať nejaký spôsob progresívneho začlenovania týchto ľudí do pracovného procesu. Tie firmy, ktoré to robia, e, tým treba pomáhať, treba, aby boli sprevádzané. Takže vyžaduje si tú celkovú stratégiu. Ja som na tom pracoval, keď som bol ministrom práce spolu s ministrom pre zdravotníctvo a pre rodinu a sociálne záležitosti. Sme sa snažili tiež vytvoriť určité e, vodítka, určité e, poradenstvo pre firmy, ktoré idú do tohto rizika a chcú sa naozaj zasadiť E, takto sociálne a začleňovať ľudí s problémy mentálne, e, mentálneho zdravia. To je jedna vec. A e, druhá vec, Máme tu sociálnu ekonomiku, ktorá je tu, má tu veľké skúsenosti v tejto oblasti. Možno by mali e, ľudia problém e, pracovať v nejakom podniku, ale v sociálnej ekonomike e, sa hravo začlenia, tak toto môže byť tiež súčasťou našej odpovede. Ďalšia otázka, digitalizácia Eh, veľmi silno mení eh, spôsob, ako eh, ľudia pracujú. Zvyšuje sa v tomto dôsledku aj počet vyhoretí. Chcete sa teda v tejto súvislosti zaoberať v tejto súvislosti otázkami mm, ochrany mentálneho zdravia ja budem eh, úzko spolupracovať samozrejme v týchto otázkach aj s komisárom, ktorý je zodpovedný za eh, otázky zdravia. Toto je téma, ktorej sa musíme ďalej venovať. Nemôžeme sa zastaviť len tu, povedať, že už nebudú nasledovať žiadne ďalšie eh, kroky. Takže pozriem sa na to spoločne s komisárom zodpovedným za zdravie. Tak urobíme. Už som spomenul, že sociálni partnery um, ehm, aktívne e, diskutujú, pokiaľ ide o e, teda mentálne e, choroby na pracovisku, ako napríklad stres, vyhoretie. Musíme sa zaoberať silne prevenciou, pretože v mnohých týchto oblastiach keď máte začať už liečiť, už je, už je neskoro. Nechcem povedať, že už je príliš neskoro, ale je veľmi neskoro. Takže to, čo potrebujeme, je silná uh, Ehm, prevenčná politika, musíte začať konať ešte predtým, než problém vyvstane, nie až keď už vypukne naplno. Takže táto e, politika musí byť integrovaná e, do e, celkovo nášho celkového prístupu. Takže prevencia je tu najdôležitejšia. Pani Šajby, vaša otázka. Dobrý deň, pán dezignovaný komisár. Ja som veľmi rada, že ste sa vyjadrovali o uberizácii práce, ktorá sa týka celej EÚ. A je to taká veľká pasca a síce e, vlastne pracujúci, ktorí závisia o mzdy, od mzdy sa vydávajú za nezávislých pracujúcich a musia vlastne e, pracovať na, cez platformu a čo ich sankcionuje a kontrolovať a sankcionovať tých, čo to nedodržiavajú, to sú tri kritéria, ktoré sú stanovené EÚ na to, aby sme zadefinovali zárob závislých pracovníkov. A, to, a my vlastne nie sme schopní zabezpečiť dôstojné pracovné podmienky a transparentné pracovné podmienky. Ako ste povedali, dnes tu máme platformy, e, kde, ktoré sa vyjadrujú, že e, to sa na nás nevzťahuje. A každý deň, či už na parížských, madridských alebo bruselských uliciach, ľudia, ktorí pracujú, to nie sú pracovníci, ale partnery. Súhlasíte so mnou, že aby e, títo ľudia boli považovaní za zamestnancov? Vy ste hovorili, že zvoláte k tejto téme konferenciu. E, čomu by to malo viesť? A môžete sa zaviazať, že príjmete špecifickú smernicu o pracujúcich v rámci platform? A ja som videl toto veľmi zaujímavé vysielanie francúzskej televízie o situácii niektorých pracujúcich v rámci platform a musím vám povedať, že mi to otvorilo oči a uvedomil som si, že ešte nie sme dostatočne otvorení. Ja mám vo svojej misii zabezpečiť pracujúcim také pracovné podmienky a zabezpečiť pracovné podmienky aj ľuďom, ktorí pracujú na platformách. A všetko to, čo ste vy spomenuli, musí byť skutočne riešené. A my teraz máme e, e, na, na súdnom dvore prebieha e, proces ohľadne stanovenia podmienok tých pracujúcich, ktorí nie sú v skutočnosti nezávislí, ale zamestnanci. A my nemôžeme nechať na rôzne súdy e, to, aby to riešili. My potrebujeme jasne zadefinovať, čo to je štatút nezávislého pracovníka a e, pracovníka zamestnanca. A to je súčasťou definície práce, ktorú musíme vytvoriť v rámci e, pracujúcich, ktorí pracujú v rámci platform. A ja viem presne to, čo treba robiť a nemusím k tomu zvolávať e, konferenciu. To je veľmi komplikovaná téma. My vieme, že je tisíc spôsobov, ako e, zneužiť tie možnosti alebo prekrútiť definíciu alebo definície. Takže my musíme mať jasné definície, my musíme mať právo jasne stanovené a povedal by som, že pre všetkých pracujúcich, či už nezávislých alebo závislých zamestnancov, pretože my musíme bdieť nad tým, aby všetci pracujúci mali rovnaké práva a potom budeme môcť sa hrať so slovami a s konštatovaniami. E, ľudia musia mať taký štatút, ktorý chcú a ktorý im prináleží. Falová otázka. Mikrofón, mikrof. Hovorili ste o tom, že táto otázka e, je súčasťou istého konfliktu kompetencií s niektorými inými kolegami. Margaret Westerbeck bola poverená tým, aby vytvorila novú smernicu o digitálnej e, a v rámci digitálnej agendy, kde by sa venovala práve týmto pracujúcim v rámci platform. Ak budeme riešiť túto otázku ak z hľadiska pracujúcich, tak to nebude to isté, ako keď to budeme riešiť z hľadiska konkurencie a pracovného alebo slu- trhu, trhu služieb. E, nebolo by vhodné, aby ste e, nás otvorili nejakú e, jasnú smernicu. Môžete sa zaviazať, že otvoríte diskusiu k takejto smernici, kde by sa nazeralo na, pr- na pracujúcich skôr z hľadiska práv pracujúcich ako z hľadiska trhu a služieb? Áno, samozrejme, však to je moje poslanie. Ja nemám pocit, že som úbohý komisár, ktorý nemá žiadny vplyv. Tí, čo ma poznajú, vedia, že ja sa nenechám len tak ľahko zbaviť toho, čo si myslím, že sú moje práva a kompetencie. Ale musím vám povedať, že tiež som čítal to, čo povedala pani Vestager. Ona povedala veľmi dôležité veci. Ona povedala, že chce digitálnu ekonomiku v službách občanov, mužov a žien. A to je jasný záväzok. A my sme všetci presvedčení od Kalifornie až po Európu, že my nemôžeme pozerať na novú digitálnu ekonomiku len z hľadiska trhu, firiem, konkurencie schopnosti, ale takisto ten najcennejší kapitál, to nie sú stroje, to, sú, to je ľudský kapitál a vybudovať e, takúto digitálnu ekonomiku, to je náš cieľ. A môžete si byť istá, že to budem za to bojovať. A pani Vestager už mi o tom hovorila, tento ekonomický model trochu preniká tak všade, pán Borges. Za političnú skupinu socialistov in sociálnych demokratov sú kľúčne dostojní pogoje za poslovanie in dela. Za politickú skupinu eh, sociálnych eh, demokratov chcem povedať, že pre nás sú dôležité pracovné podmienky, preto podporujeme eh, dôstojný minimálny príjem Všetci, e, ktorí pracujú, musia mať prístup k sociálnej ochrane a musia mať právo aj na kolektívne vyjednávanie. Ale žiaľ, nie je tomu tak. A už ste sa vyjadrili, ako to vyzerá v prípade e, pracovníkov digitálnych platformiem. Ako chcete zabezpečiť ich e, práva? Aké prvky sú pritom najdôležitejšie? chcete zabezpečiť aj vyššiu mieru transparentnosti, pokiaľ ide o e, platby a smernicu o vysielaní pracovníkov? D'abord, la question de la protection sociale. Je crois que... Najskôr otázka o sociálnej ochrane. Ja si myslím, že otázka sociálnej ochrany je kľúčová. And so... Sociálna ochrana je naozaj kľúčová, takže prijatie eh, teda eh, úprav eh, ohľadom nej predstavuje dôležité kroky. A je tu aj mechanizmus, ako členské štáty majú toto odporúčanie implementovať. A tu bude dôležité odsledovať, ako prebieha implementácia. To je dôležitý prvok. Implementácia musí byť efektívna, a e, teda na rovnakej úrovni všade. To je prvá vec. A chcem sa teraz vrátiť aj k tomu, čo som povedal k e, Európskej agentúre práce. Vytvorili sme nástroj a teraz ho musíme začať používať. E, máme tu sociálnych partnerov, ktorí tu spolupracujú, členské štáty, komisiu, takže treba zabezpečiť, aby čo najrychlejšie tento nástroj začal fungovať. Ja sa budem za to zasadzovať to je dôležité pre vysielanie pracovníkov, to môže byť dôležité v budúcnosti aj pre rôzne iné e, typy e, otázok vzťahujúcich sa na e, prácu. Napríklad aj vrátanie bezpečnosti práce. Veľmi často totiž vysielaní pracovníci nie sú tými, ktorí sú aj najlepšie ochraňovaní, ktorých zdravie a bezpečnosť pri práci sú najlepšie chránené. Takže na toto sa musíme naozaj pozrieť. Takže implementácia nie je to len o legislatíve, je to aj o implementácii. Tu členské štáty majú veľkú zodpovednosť. Musíme eh, byť v kontakte s členskými eh, štátmi v tejto veci eh, aj vrátanie európskeho semestra. Veľmi veľa odporúčaní teraz spadá do oblasti sociálnej Musíme sa teda venovať aj tejto oblasti odporúčaní v rámci Európskeho semestra, aby sme zvyšovali e, povedomie e, členských štátov, že je naozaj dôležité respektovať pravidlá aj v tých otázkach, čo ste práve spomenuli. Otázka doplňujúca. Aj moja e, ďalšia otázka sa týka pracovných podmienok a práv zamestnancov. Musíme sa prispôsobovať zmenám a v 94. roku bola prijatá smernica eh, k eh, právam zamestnancov, ale ešte stále stojíme pri mnohých výzvach pri uplatňovaní tejto smernici. Eh, zamýšľate nejaké sankcie, aby sa zabezpečila väčšia právna a ochrana, správne uplatňovanie tejto smernice a takisto treba zabezpečiť, aby e, samotní e, zamestnanci boli lepšie informovaní. Áno. Sú tu e, určité slabé miesta pri tejto smernici. Bola to smernica, ktorá hovorí o fungovaní na dobrovoľnej báze. No a e, tu je problémom vždy, že niektorí to upra- e, uplatňujú, niektorí smernicu neuplatňujú a tí, ktorí ju e, aj uplatňujú, neuplatňujú naozaj. Takže naozaj musíme uvažovať nad týmto opatrením, nad touto smernicou. Ja pozvem sociálnych partnerov, aby um, sme spoločne pouvažovali nad e, touto témou. Nie som príliš optimistický, e, to vám poviem, ale je dôležité, aby sa k tomu vyjadrili. Už sa rozprávali na túto tému, ale naozaj treba zanalizovať, ktoré sú slabé miesta, čo môžeme zlepšiť. Sankcie sú dobré, ale sankcie neriešia všetky problémy, lebo keď zvýšime sankcie, e, aký bude dôsledok? Potom dokonca ešte menej podnikov bude e, aplikovať smernicu, pretože nebudú chcieť e, vstupovať do e, rizika, že môžu byť sankcionovaní. Takže myslím, že naozaj treba prehodnotiť, aké výsledky táto smernica priniesla. Určite sú tu pozitívne výsledky ktoré sú slabé stránky smernice, ako môžeme zabezpečiť lepšiu implementáciu tejto smernice, táto komisia navrhla určité opatrenia, napríklad príručku. Toto bolo zamietnuté. Takže je e, to na našom programe. E, budeme sa tým zaoberať, ale nemôžem už teraz povedať, ktorým smerom e, sa vyberieme, ale je to dôležitá smernica a preto túto oblasť musíme brať naozaj vážne. Pani Van Šparentak. Ďakujem pekne. V Európskej e, únii je e, veľa ľudí e, bez domova, aj pre občanov je mnoho, často ťažké nájsť si domov. Aká je vaša stratégia týkajúca sa sociálneho bývania ako súčasť stratégie na redukciu chudoby? V mojej krajine Ehm, mladé e, e, e, rodiny a rodiny s nízkym príjomom ehm, je pre nich veľmi ťažké nájsť si dôstojné bývanie a nedostatok sociálneho bývania. Takže toto je naozaj bránenie aktívnej sociálnej politike chcete v kolegiu tlačiť na to, aby ehm, sa odstraňovali bariéry E, ktoré tu sú e, na, momentálne pre členských štátoch, aby bolo možné e, sa sústredovať iba na špecifických užívateľov. Viete, ja tiež pochádzam z krajiny, kde je skutočne problém týkajúci sa bývania. A takýto problém poznáme dnes v mnohých členských štátoch. Aj keď kompetencia v tejto oblasti skutočne spočíva na strane členských štátov, Myslím, že Európa môže e, naozaj e, toho veľa podporiť a spustiť, keď budeme v prvom rade podporovať viac investícií do bývania. Teraz e, tu máme nové investičné nástroje, o ktorých sa hovorí, keď sa hovorí o chudobe, investovanie do bývania je tiež jedným z nástrojov, ako investovať do bývania, pretože ľudia bez domova v zlých, e, so zlými podmienkami e, bývania, tí ťažko výjdu z chudoby a obzvlášť ich detí. Takže musíme o tejto téme diskutovať členskými štátmi, sociálne bývanie za spravodlivých podmienok, aby ste spomenuli e, problém aj súťaže, to musíme naozaj zanalizovať musíme sa naozaj pozrieť na to, či tieto podmienky e, sú prispôsobené realite v teréne. Ale naozaj si myslím, že je dôležité podporovať investície do bývania v mnohých častiach Európy. Nie všade, ale v mnohých častiach Európy. Určite e, vlastne v rámci tých kompetencií e, Európskej únie sa budem snažiť čo najviac zaintegrovať túto dimenziu do nášho boja proti chudobe, je to dôležité, pokiaľ ide o náš záväzok týkajúci sa začlenovania. Doplňujúca otázka. Ďakujem za vašu odpoveď, ale budete, eh, prevezmete aktívne túto zodpovednosť za eh, Európsku stratégiu eh, pre sociálne bývanie. Spomenuli ste, že je to pre vás dôležité, aby ľudia mali férový začiatok na trhu práce a dúfam, že súhlasíte, že aj v oblasti bývania si mladí zasluhujú takýto férový štart. Nie je e, to len komisár pre e, pracovné miesta, sociálne otázky, ktorý to má urobiť. Je to ekonomická otázka aj, určite je to aj sociálna otázka, je to aj finančná otázka. Musíme vyriešiť, aké finančné prostriedky e, môžeme zmobilizovať, aby sme podporili investície do bývania. Takže ja som súčasťou určitého týmu. Komisia nie je len jeden komisár, ktorý rozhodne, čo sa urobí. Komisia je kolegium, tým komisárov. Takže e, myslím si, že naozaj zámerom tejto komisie je niečo konkrétne urobiť v oblasti e, problému s bývaním v mnohých častiach Európy, či už je to prepojené e, so situáciou mladých ľudí, detí, e, pracovného miesta. Ak nemáte e, bývanie, nenájdete si pracovné miesto, takže ja určite budem patriť k tým, ktorí budú tlačiť na riešenie v rámci teda tých obmedzených kompetencií, ktoré EÚ má, ale treba aj zohľadniť finančné prostriedky, ktoré môžeme e, zmobilizovať e, a ako lepšie zatlačiť na členské štáty, aby toho urobili viac v tejto citlivej oblasti. Pán Kaňas. Pán Kaňas. Súhlasíme s tým, že E, v tejto legislatíve musíme rozvíjať európsky pilier sociálnych práv. Je to dôležité, aby sme prehlbili európsku integráciu, čo je, ktorej cieľom je Európa pre občanov. A s tým tu všetci súhlasíme. V tomto kontexte hlavná úloha tohto sektoru v oblasti sociálnej je, nevy, je veľká je hlavná úloha. Máme okolo 3 miliónov podnikov, kde pracuje okolo 14 zamestnancov, ktorí produkujú 8 HDP EU. A sociálne práva sú dôležité, aby sa zlepšila oblasť ekonomická, sociálna, environmentálna. E, je potrebné, aby sme pracovali s tými najzraniteľnejšími a musíme samozrejme trvať na tom, aby e, hlavné práva rešpektovali všetky štáty, kde sú rozličné e, právne normy. E, chcete, aby sa toto e, nejakým spôsobom harmonizovalo počas vašho volebného obdobia? Well, I, I can make you a... Ja by som vás chcel uistiť, ja som veľkým fanúšikom sociálneho hospodárstva, bol som ministrom v tejto oblasti Takže ja verím v dôležitú úlohu sociálneho hospodárstva a to už teraz. Áno, je tu veľký potenciál, pokiaľ ide o ďalší rozvoj. Vzhľadom na tie výzvy, ktoré máme, máme tu environmentálne, sociálne, máme tu aj chudobu, exklúziu, všetky tieto problémy môžu byť oveľa lepšie riešené, ak máme silný sociálno-hospodársky sektor. Istotne nie každá krajina má rovnakú sociálnu ekonomiku. To znamená, musíme rešpektovať tie osobitosti a odlišné modely, ktoré existujú v jednotlivých krajinách. Avšak predsa len je tu ešte manevrovací priestor. V roku 2011 komisár Barnier a Andor a Tajan, ak sa nemýlim, mali so- konferenciu o sociálnych podnikoch. To skutočne podporilo tú dynamiku v tejto oblasti a preto spolu s ostatnými komisármi, nielen pokiaľ ide o komisára, ktorý bude zodpovedný za pracovné príležitosti a má byť zodpovedný za tieto otázky, ja si myslím, že spolu s ostatnými komisármi by sme mali zopakovať takúto iniciatívu, aby sme zoskupili aktérov, mali plán na podporu sociálneho hospodárstva, a to vo vzťahu k tým výzvam, ktoré zažívame v našich spoločnostiach, aby sme využili tie nástroje sociálneho hospodárstva. Hovoril som tu napríklad už o finančnom aspekte, aby sme podporovali tento. Otázka pracovných príležitostí, to je takisto úplne jasné. Je tu potenciál, ktorý treba využiť. Interný trh je dôležitý, sociálne hospodárstvo by malo mať rovnaké práva na trhu s prácou ako iné podniky, takže ja sa teším na túto oblasť, aby sme spolu s ostatnými komisármi sociálne hospodárstvo ešte pevnejšie ukotvili v Európskej únii, aby to bola súčasť našho trhového hospodárstva a súvisí to so sociálnou zodpovednosťou, ktorú tu spomenula kolegyňa. Doplnková otázka. Ja by som mal rád nejaké konkrétne údaje, ale ja si myslím, že je dôležité, aby sme pokračovali homogéne s jasnými a navzájom prepojenými pravidlami. Ale všetky výzvy, ktoré pred nami stoja v tomto volebnom období, e, treba naozaj si uvedomiť, že majú niektoré zaujímavé aspekty, ale potom tu máme mladých ľudí, kde je nezamestnanosť mladých ľudí úplne netolerovateľná, neakceptovateľná. A preto mám otázku, v tejto súvislosti budete podporovať povinnú rezervu fondov 10 e, v prospech e, podpory zamestnanosti mladých ľudí a aby sa toto zvýšilo na E, na miesto 10% na 15%, aby sme mohli bojovať proti e, tomuto moru nezamestnanosti mladých ľudí? Iba krátka reakcia. Ak začneme, alebo ak je našim cieľom harmonizovať štatút, stav toho, čo nazývame sociálne hospodárstvo. Inak sa to napríklad volá v Nemecku. Keď hovoríte o sociálnom hospodárstve v Nemecku, tak ani nevedia, o čom hovoríte ale majú sektor sociálneho hospodárstva. Ak to chcete harmonizovať, tak sa nedostaneme nikam. Ale môžeme mať praktický, pragmatický prístup a vytváranie určitých rovnakých možností pre rôzne druhy podnikov, asociácií, ktoré sa považujú, že patria do toho sociálneho sektora. To je možno iba ten môj doplnok k vašej otázke. Ďalšia vec, takisto dôležité, to je tá nezamestnanosť mladých. To je jednoducho prioritou v našom programe. Dnes nedám vám teraz konkrétnu odpoveď, či to má byť 3 alebo 15 V prvom rade treba vedieť presne, čo sa dá urobiť. Čo sa dá urobiť lepšie, ako sa lepšie dajú využiť nástroje, ktoré máme. Hovorili sme o tej záruke pre mladých, ale nejde tu iba o to. Ide tu o vzdelávanie, školenie, to všetko sa musí zosúľadiť. A tie prostriedky, ktoré treba vyčleniť pre túto oblasť, treba, aby tieto peniaze išli do tých oblastí, kde nezamestnanosť mladých je najväčším problémom. Tam, kde je nízka nezamestnanosť mladých, tak tam si problémy vyriešia oveľa jednoduchšie. Ide tu skutočne o tú koncentráciu tých problémov s nezamestnanosťou mladých, práve tu sa treba sústrediť. A posledná otázka, pán Hetman. Ďakujem pekne, pani predsednička. Už ste nám hovorili o vysielaných pracovníkoch, ale ja by som chcel upozorniť na jeden konkrétny problém a urobiť priamu otázku. Smernica e, ukladá povinnosť členským štátom, aby poskytovali všetky informácie o týchto e, vyslaných pracovníkoch ako budú platení. Existuje na to internetová stránka. Bohužiaľ, e, tieto stránky na internete nie sú vyplňané a aktualizované. Chcel by som sa spýtať, aké opatrenia chcete vytvoriť a aplikovať, aby tieto internetové stránky skutočne odrážali reálnu situáciu v týchto krajinách, ktoré príjmajú e, týchto vyslaných pracovníkov. Ďakujem. It's, it's It's again the question of implementation. Je to opäť otázka implementácie. Nestačí mať iba dobré pravidlá. Aby ste mali e, dobrú reguláciu, tak musíte zabezpečiť, že to, o čom ste rozhodli, musí byť aj implementované. A ja musím povedať a priznávam sa, že o tomto som nevedel. Overím si, či je to tak. Ak tie informácie nie sú k dispozícii, ak tie weby nie sú kompletné, ak tie informácie, ktoré majú byť dodávané, nie sú dodávané, tak s tým musíme niečo urobiť. Musíme zabezpečiť, aby tí, ktorí vysielajú pracovníkov, im dávali aj tie správne informácie. Vysielanie pracovníkov je pozitívna vec. Niekedy sa to prezentuje ako niečo veľmi zlé, ale musí to rešpektovať pravidlá, musí to byť spravodlivé voči vysielajúcej krajine, voči krajine, kam sa vysiela, aj voči vyslanému pracovníkovi. A nielen voči nemu, ale aj voči tým, ktorí e, toto vysielanie priamo ovplyvňujú. Čiže vy potrebujete mať minimálne všetky potrebné informácie. A ak to tak je, že tie informácie na tých webových stránkach nie sú, tak to komisia potom začína riešiť a začne riešiť a zabezpečíme, aby tomu tak bolo. Ale ako som už povedal, musím to overiť, lebo som nevedel, že, že to takto je. Zatiaľ tú prácu nerobím, tak snáď mi to nebudete príliš vyčítať. Ďalšia otázka? Dobre, tak ja ešte využijem e, príležitosť. Pokiaľ ide o aplikáciu a transpozíciu tejto smernice o vysielaných pracovníkov, chcel by som vedieť, ako vy ako dezignovaný komisár budete riešiť problémy s tými neproporčnými zdrojmi, ktoré e, sa rezervujú z administrácie v členských štátoch. Ako chcete garantovať, že sa budú tieto zdroje e, spravodlivo rozdeľovať pre všetkých? Ďakujem. Ja si myslím, že už som vám aj čiastočne odpovedal. Nikto nechce vytvárať nemožnú administratívnu záťaž, pretože my všetci vieme, že keď sa takáto záťaž vytvorí, tak potom vždy e, dochádza k takým výčitkám a my ich nechceme. My chceme mať administratívne veci, ktoré sú nevyhnutné, ale nie také, ktoré e, sťažujú stiažujú život firmám, jednotlivcom alebo celým krajinám, ktoré vysielajú alebo príjmajú pracovníkov a tak ďalej. Veľmi dôležité je, aby sme pravidelne vyhodnocovali, e, v čom je vysielanie pracovníkov efektívne a spravodlivé, aké informácie potrebujeme, ako ich môžeme poskytovať, čo sa stane, keď pred vyslaním pracovníka nebudete mať to A1? Čo sa stane, keď to získate krátko po vyslaní pracovníka? To všetko sú také veľmi konkrétne otázky, ktoré bude treba vyhodnotiť a na základe toho vyhodnotenia potom treba samozrejme urobiť isté e, spresnenia a zmeny. My sme nevytvorili systém, ktorý má znemožniť vysielanie pracovníkov. Práve naopak, my sme vytvorili systém, ktorý e, z vysielania pracovníkov robí systém, ktorý je prospešný a priateľný pre všetkých. A keď buď, ne, nebudeme mať pravidla, ten systém bude odmietaný. Pre nás je vysielanie pracovníkov súčasťou slobody pohybu a poskytovania služieb, čiže my musíme zabezpečiť, aby to fungovalo riadne a spravodlivo. A chceme sa tomu venovať aj na úrovni administratívnych postupov. Ďakujem, pán Šmit, tých posledných 30 minút ste dostali ako bonus. Ja sa chcem všetkým poďakovať za položené otázky. Aj vám, pán kandidát, ďakujem za odpovede. A teraz vám dávam priestor na posledné záverečné vyjadrenie. Dávam vám 5 minút. Takže chcel by som sa v prvom rade poďakovať za skutočne veľmi zaujímavú, stimulujúcu, kritickú diskusiu, ktorú sme tu mali. Chcel by som povedať, že toto je skutočne európska demokracia. A myslím si, že naše členské štáty, a my všetci pochádzame zo svojich štátov, mali sme tam zodpovednosti určité, ja neviem o žiadnom z takých štátov európskych, kde by takýto postup fungoval, ako sme práve videli. A musíme byť pyšní na tento náš demokratický systém. Ešte raz gratulujem nášmu parlamentu, pretože ešte stále som členom parlamentu. Ja gratulujem nášmu parlamentu za to, že tu máme takúto diskusiu, výmenu názorov s kandidátmi, pretože úlohou komisára je práca, ktorá má byť úzko prepojená s prácou tu v parlamente. My nie sme tými, ktorí sú veľmi ďaleko od toho, alebo nemali by sme byť ďaleko od toho, čo sa deje tu, hoci sme relatívne blízko. Ja som bol ministrom bez toho, aby som bol zvolený vo svojom členskom štáte. Teraz som bol zvolený do tohto parlamentu a teraz budem posudzovaný vami. A to sa nedeje vo väčšine krajín, myslím si, že v žiadnej. Takže ďakujem pekne ešte raz za skutočne túto štimulujúcu diskusiu. Veľmi sa mi to páčilo a nemôžem povedať, že som tu trpel, ale bolo to náročné a musí to byť náročné. Now, it's not because we had a good debate nie kvôli tomu, že sme mali dnes dobrú diskusiu, to neznamená, že by takéto diskusie nemohli byť častejšie. Ja prídem vždy, keď ma pozvete, vždy, keď budem mať ja ten pocit, e, že je tu potreba s vami sa zhovárať, e, prísť si po vaše názory, ktoré sa veľmi líšia, niekedy sú skutočne aj kritické, ale myslím si, že toto je presne to, čo z našej európskej politiky robí politiku, ktorá je živšia a demokratickejšia. Takže ja beriem záväzok na seba dnes, že budem v budúcnosti otvorený a budem pokračovať s tým, čo sme dnes začali, ak mi to umožníte. Myslím, že máme spoločný, a to veľký spoločný projekt. Všade sa každý snaží presadzovať svoje vlastné ideály a myšlienky. Nie sme rovnakí, inak by tu bola iba jedna strana a to sa nám vôbec nepáči. Takáto vyhliadka. Však čo máme spoločné je služba ľuďom. Služba služb, slúžiť európskym občanom, približovať Európu občanom. A občania majú svoje každodenné životy, majú každodenné problémy a my musíme riešiť ich každodenné problémy. A viaceré z vašich otázok dnes ohľadne minimálnej mzdy, ohľadne sociálne zabezpečenia, ohľadne chudoby, ohľadne detí, to všetko je súčasťou každodenného života našich občanov. Takže musíme urobiť všetko preto, aby naše politiky išli v službe e, každodenným problémom života občanov aby po ďalším období Európskej komisie občania mohli povedať áno, zaznamenali sme pozitívnu zmenu a pokrok. Nastala tu zmena v mojom konkrétnom živote a to vďaka Európe. To je skutočne veľký slub Európskej únie. Nejde tu iba o mier, hoci mier aj naďalej zostáva to najdôležitejšou záležitosťou. Je to zdieľaná prosperita kde skutočne každý má právo byť súčasťou a rovnaké právo byť súčasťou spoločnosti, aby sme mali rovnaké možnosti. Toto robí z Európy Európu, ktorá je veľkou. A my musíme tieto hodnoty bar- brániť nielen slovami, s tým súhlasím, musíme obhajovať tieto hodnoty v každodennom boji v našich politických krokoch. Musíme to robiť spoločne, komisia, členské štáty a rada istotne, ale spolu s parlamentom, pretože vy ste hlasom našich občanov a my musíme tento hlas počúvať. Ďakujem. Thank you very much. Uh, as a chair, I would also like to... Ďakujem pekne. Ako predsednička by som takisto vyjadrila pár pripomienok, ak mi to umožníte. Bolo pre mňa veľmi zaujímavé sledovať to, pretože to bolo moje prvé vypočutie. Aj vaše, no vidíte, máme niečo spoločné. Bolo pre mňa veľmi zaujímavé sledovať vaše otázky, ktoré boli skutočne náročné, kritické a bolo zaujímavé vnímať tú sociálnu dimenziu portfólia, ktoré bolo oveľa živšie dnes tu na tom vypočutí, ako vlastne téma vytvárania pracovných príležitostí, čo je vlastne to kľúčovou témou v portfóliu pána Šmita. Avšak, keď hovoríme o sociálnom začlenení, o sociálne vyčlenených ľuďoch, ako ľudí z menšín a e, ľudí s postihnutím, tak si skutočne neviem predstaviť lepšiu inklúziu ako práve prostredníctvom trhu s prácou. Myslím, že všetci vieme, že sa musíme sústrediť práve na tieto témy. Musíme sa sústrediť na vytváranie udržateľných pracovných príležitostí pre tých, ktorí to skutočne potrebujú, pretože práve teraz možno sú vyčlenení a to v, skutočne vo veľkom počte členských štátov Európskej únie. Je to luxus, pretože je tu veľká priepasť a nedostatok pracovných príležitostí na, pracovno, na trhu s prácou a my potrebujeme ľudí, aby sa tieto miesta vyplnili. Skutočne oceňujem to, čo ste povedali, pán Schmidt, že sa budete sústrediť na e, diskusie o faktoch, údajoch, ktoré budú vychádzať z konkrétnych zistení, že sa budete sústrediť na hodnotenie dopadu našich politík Myslím, že to je veľmi dôležité, pretože sme hovorili o sociálnej Európskej únii a to už celé roky a pravdou zostáva, že štvrtina detí, ktoré žijú v rámci Európskej únie, žijú v chudobe. A že na uliciach v Európskej únii máme 70, o 75 viac e, ľudí, bezdomovcov, ako tomu bolo pred desiatimi rokmi. To znamená, že pravdepodobne niečo nefunguje tak, ako by sme to boli očakávali. A v neposlednom rade počuli sme, že máte skutočne veľmi ambiciózny plán, plný tém, ktoré chcete otvoriť, ktoré momentálne možno rozdeľujú členské štáty, pretože chcete sa venovať veľmi citlivým témam. A poslednou pripomienkou z mojej strany by bolo, že by sme mali slubovať iba to, čo môžeme skutočne splniť pretože očakávania ľudí v Európskej únii sú obrovské. Máme tu veľkú mieru populizmu, a to aj zo strany politikov, takmer vo všetkých členských krajinách. A ja si myslím, že niektoré z tých plánov, ktoré ste predostreli, by mohli byť zneužité ak sa nám nepodarí skutočne splniť naše sluby. Takže ďakujem pekne ešte raz, predovšetkým pánovi Šmitovi. Ďakujem všetkým vám. A predtým, než ukončíme dnešné zasadnutie, by som chcela informovať, že zasadnutie koordinátorov bude zatvorenými dverami na to, aby sme zhodnotili to zasadnutie a to hneď po tomto zasadnutí a to znamená od 12.30 do 13.30 a to v miestnosti ASP 1E2. E a takisto by som chcela požiadať vás o, chvi- o strpenie, pretože, o trpezlivosť, pretože ako viete, nebude to jednoduché. A hodnotiaci proces a hodnotiaci list sú dôverné, to znamená, nezašle sa to e-mailom, bude sa to skutočne prediskutovávať iba v zatvorenej miestnosti medzi koordinátormi. A finálne hodnotenie bude zverejnené na konferencii predsedov po poslednom vypočutí. A teraz končím zasadnutie. Ďakujem.